Well, uh, good afternoon, everybody. Shall we resume our proceedings? Um, Príjemné popoludnie vám prajem. Takže chcel by som vám povedať, sme pri bode 22 nášho programu. Ide tu o aktuálne informácie o najnovšom vývoji na úrovni VTO. Dovolte, aby som vám oznámil, že toto je osobitná časť nášho zasadania, zasadania nášho výboru. A to preto, lebo medzi nami je sú tu členové parlamentnej konferencie pri VTO. Je to vlastne poprvýkrát v histórii vôbec, že sme sa rozhodli zvolať takéto zasadanie, spoločné zasadanie. Som veľmi rád, že tu môžem privítať našich hostí. Ako iste viete, a o tom nepochybujem, keďže sa to už viacejkrát spomenulo, riadiaci výbor, no tento riadiaci výbor je orgánom parlamentnej konferencie VTO. Vlastne je tam zastúpená parlamentná dimenzia VTO. Je to teda spolupráca medzi týmto parlamentom a IPU, medziparlamentnou úniou. Celé, celé sa to zahájilo v roku 2002. Na úrovni tohoto výboru je 22 členov. Väčšina z nich je prítomných dnes v tejto miestnosti v zadných radoch. Srdečne vás vítam. Chcel by som vás srdečne privítať v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu a špeciálne na pôde nášho výboru. Stretneme sa aj zajtra. Tak, ako sme vlastne už vykonali minulý rok, rozhodli sme, že v tomto roku sa uskutoční výročné zasadanie riadeceho výboru tu, v Bruseli, v priestoroch Európskeho parlamentu. Ešte predtým, ako pristúpime k nášmu programu, kde ide o bod aktuálne informácie na našom vývoji VTO, chcel by som dal slovo pánovi Harizonovi z IPU. On je náš partner v radiacom výbore, pokiaľ ide o parlamentnú konferenciu VTO. Ďakujem pekne za vašu príležitosť. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda Moreira, ďakujem pekne za toto srdečné privítanie. Chcel by som povedať, že je veľkou cťou, že môžem tu byť dnes prítomný. Totiž to v tomto parlamente som pôsobil pred 14 rokmi a bol som tu približne 10 rokov. Keďže senátor Donald Oliver z Kanady nie je prítomný, ktorý na nešťastie má iné povinnosti, chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste nás pozvali na zasadanie tohoto výboru. Chcem sa poďakovať aj vašim kolegyňam a kolegom za to, že tu máme možnosť vypočuť si vás. Správne ste popísali, že toto je zasedanie riadiaceho výboru parlamentnej konferencie. Pre nás otázky obchodu sú veľmi dôležité a preto je veľmi, zás, veľmi dôležité, aby parlamenty vo svete sa zapojili do preto sa mohli ovplyvniť otázky, ktoré sa týkajúce obchodu. Som veľmi rád, že dnes tu môžeme byť s vami, s členmi Európskeho parlamentu. Uvedujeme sa, že vy zohrávate dôležitú úlohu v rámci pripravovaných rokovaní o obchode medzi EÚ a USA. V mene našich kolegov by som chcel povedať, že sme veľmi radi, že môžeme sa účastniť tohoto zasadania. Pevne verím, že to ovplyvní aj to zasadanie, ktoré budeme mať zajtra. Je to parlamentné zastúpenie na pripravovanej konferencii v decembri v Bali. Bude to ministerská konferencia a ďakujem pekne ešte raz za to, že ste nás pozvali. Ďakujem pekne. Sme veľmi radi, že ste dnes medzi nami a že ste prišli medzi nás. A témou tejto časti zasadania je vlastne to, aby sme získali aktuálne informácie o najnovšom vývoji VTO. Som veľmi rád, že medzi nami máme osobitného hostia, pána Rufusa Jerksa, ktorý je zástupcom generálneho riaditeľa Svetovej okolnej organizácie. Poprosil by som vás, aby ste nás informovali o poslednom vývoji na úrovni VTO. Nech sa páči, pán Jerksa, vy ste zástupcom generálneho riaditeľa VTO od roku 2002. Špecializujete sa na oblasti riešenia sporov, prístup na trh, duševné vlastníctvo, pristúpenie a uľahčenie obchodu. Zároveň ste zodpovední za vnútornú administratívu a ste zodpovední aj za rozpočet VTO. Pán Jirksa pôsobil zároveň ako veľvyslanec v rámci GAT a potom pôsobil aj v Washingtone. Pôsobili ste v parlamente v USA, pôsobili ste vo výbore, ktorý je vlastne našim partnerom a zároveň ste riadili podvýbor pre obchod. Pán Jerksa, ďakujem pekne, ste prišli medzi nás. Sme veľmi zvedaví na informácie, ktoré nám poskytnete. Pre všetkým, pokiaľ ide o prípravu, ktoré sa týka ministerskej konferencie v decembri. A po vašom vystúpení, ak dovolíte, otvoril by som diskusiu, by mohli položené otázky. E, chcel by som povedať, že môžu sa zapojiť do diskusie nielen naši kolegovia na výbore, ale aj kolegovia z riadiaceho výboru. Je to spoločná rozprava. Nech sa páči, pán Jarksa, srdečne vás vítam a máte slovo. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda Moreira. Ďakujem pekne aj členom Európskeho parlamentu, ako aj Lordovi Harrisonovi a niektorým členom IPU. Členom IPU je veľkou cťou, že môžem byť prítomný na tomto zasadaní. Totižto toto zasadanie je významný mílnik v rámci vzťahov VTO s parlamentami. Ide tu o vzťah, ktorý sa rozvíja a v posledných rokoch sa výrazne zmenil dosiahol sa značný pokrok od prvého zasadnutia, ktoré sa uskutočilo v roku 1999 v Sietli a o 10 rokov neskôr vzťahy VTO s poslancami sa e, veľmi rozvinul a má tu pevný základ. My sa pravidelne stretávame s zastupcom parlamentov IPU, vymeniame si názory a informácie, ktoré sa týkajú výhod otvorených trhov a rozvíjania možností, ktoré sa týka liberalizácie e, obchodu a pravidel, ktoré sa týkajú obchodu, posunieme naše aktivity. E, PTO tu má e, výrazný program pre poslancov a tento, táto návšteva, ako aj parlamentná konferencia pre nás veľmi dôležitá. Už sa uskutočilo v minulosti konferencie v Kanku, ministerské konferencie Cancúne, Bruseli, ale aj v Ženeve. Samozrejme sa tešíme na vašu aktívnu účasť na ministerskej konferencii v Bali v tomto roku. Samozrejme, poslanci zohrávajú veľkú úlohu a to, o čom ste hovorili, áno, ja som pôsobil 9 rokov v kongrese, americkom kongrese a tam sme boli skutočne veľmi blízki voličom v rámci celého vládneho systému a tam sa musíte zobrať otázkami, akým spôsobom riešiť výsledky medzinárodných rokovaní, ako to premietnúť do vnútroštátnych politík. Snažili sme sa úzko spolupracovať v rozličných oblastiach. Dnes, keď tu máme množstvo zákonodarcov, asi vás neprekvapí, keď poviem, že musím povedať, že svetová ekonomika sa nachádza vo veľkých problémov, ešte nemáme to najhoršie za sebou, miera rastu je slabá, globálna nezamestnanosť je príliš vysoká, ešte stále sú tu nové hrozby v oblastiach, ktoré sa týkajú potrebnej bezpečnosti. Ide aj o to, akým spôsobom môžeme efektívne riešiť výzvy ako klimatické zmeny a niektoré ďalšie veci. Na nešťastie Ehm, čo sa týka otázok obchodu, nie je tu veľa pozitívnych informácií. Prednávno sme zverejnili čísla, sa týkajú obchodu. Ehm, zverejnili sme aj výhľad na rok 2013. Ehm, bol tu slabý rast obchodu iba 2%, bude to pokračovať v tomto roku. Rátame, že v tomto roku to bude iba 3,3%, čo je pod 20 ročným priemerom vo výške 5%. Ale sú to isté pozitívne informácie. Isté, rýchlo sa rozvíjajúce štáty e, takto sahujú rast a ex, mieru exportu, ktorá je 3 až 4 krát vyššia ako v rozvinutých štátoch. E, v roku 2014 bude okolo 7,5 Tieto ekonomiky budú nielen e, hnacím motorom svojich ekonomik, ale aj na globálnej úrovni. Pokiaľ ide o geografiu obchodu, veľmi výrazne sa to mení. Pred 20 rokmi 60 svetového obchodu sa týkal severnej časti Zemegule, 30 sa týkal vzťahov sever-juh a iba 10 svetového obchodu sa týkal vzťahov juh-juh. Do roku 2020 očakávame, že obchod juh-juh bude tvoriť asi tretinu svetového globálneho obchodu. Takže vidíme, že je tu veľmi výrazná zmena, zmena dynamiky a toto ovplyvňuje nielen naše štáty, ale aj to, aké je vlastne zloženie priemyslu na celom svete. E, Dosť nastal značný pokrok rozvoja technológií ako aj dopravy, dochádza to zmene e, hodnotového reťazca, reťazca pridanej hodnoty a predovšetkým v rozvojových štátoch sa našli určité možnosti, ako je možné sa viac zapojiť do globálnej ekonomiky. Obchod už sa netýka iba predávania služieb alebo hotových výrobkov, Ide o to, že štáty tu zdieľajú rozličné úlohy v rámci výroby výrobkov, ide tu o globálne výrobky a ide tu o to, ako pridať e, hodnotu v rámci jednotlivých fáz produkcie, alebo poskyto, ide to poskytovanie kvalitných služieb. Ďalší pozitívny vývoj na úrovni svetového obchodu sa týka, týka toho, že vlády doteraz sa zdržali opatrení, ktoré by bránili obchodu napriek tomu, že sú tu ekonomické ako aj finančné problémy od roku 2008. Myslíme si, že niečo z toho súvisí s pravidlami a normami a systémami riešenia sporov, ktoré sa vypracujú na úrovni VTO a že sa takýmto spôsobom podarilo naplniť záväzky, ktoré sa týkajú otvornosti trhov. Pokiaľ ide o zraniteľnosť, a e, zotavenie ekonomiky na globálnej úrovni. Áno, sú tu ešte veľké problémy, veľké hrozby Práve preto je dôležité byť obozretný a zabezpečiť efektívny monitoring aj naďalej. Na úrovni VTO sme identifikovali, že trhy musia ostať relatívne otvorené. To znamená, že je dôležité, aby stratégie štátov sa opierali na podporu a udržateľnosť rastu prostredníctvom e, vzájomného prepojenia. To znamená, že globálna ekonomika musí byť vedená tak, aby tu neboli protekcionistické aktivity. Pokiaľ ide o tú tému, ktorú ste ma požiadali, by som sa k nej vyjadril, eh, ide o rokovanie kola Dohy. Je to veľmi zložité úsilie, celkové rokovania eh, sa dostali do slepej uličky, napriek tomu, že je to určitá technická práca, je to približovanie na úrovni technických parametrov. Eh, zatiaľ ten cieľ je nesplnený. Napriek tomu na sa skutoční ministerská konferencia v Bali a predpokladáme, že je to určitá možnosť, ako dosiahnuť isté výsledky minimálne v troch oblastiach zjednodušenie obchodu, polnospodárstvo a otázky rozvoja. To znamená, že to bude dôležité pre e, komerčné aktivity. Pôjde o to, aby sa tu zachovali alebo zabezpečili určité možnosti, takže to sú to štáty, ktoré sa rozvíjajú, pokiaľ ide o, o uľahčenie obchodu. Dôležité je znižovať náklady, odstrániť byrokratickú záťaž na medzinárodnej úrovni. Aj keď sa vám to možno nezdá nejaké veľké, musíte si uvedomiť, že náklady na presun tovaru na planete každý rok dosahujú asi 1,8 bilióna dolárov, čo je asi desatina hodnoty tovaru, ktorý, s ktorým sa obchoduje. To znamená, že tie náklady, ktoré sa týkajú transportu tovaru, a e, sú značné. My si myslíme, že tieto náklady e, znamenajú výhodu pre každého, lebo totižto menej sa vynakladá potom na tie transakcie a jednoducho sú tu určité benefity pre výrobcov ako aj spotrebiteľov. Toto je prospešné pre mnohé rozvojové štáty, tak napríklad štáty bez prístupu k moru ktoré potrebujú mať predvídateľné dopravné koridory, preto aby mali prístup na trhy. Tak pre nich to je dôležité. Jedna z nových oblastí, ktorá sa týka rokovaní uľahčení obchodu, sa týka toho, že to zároveň zahrňa určité prepojenie medzi implementáciou budúcich e, záväzkov strany členských štátov, kde to aj technickú pomoc pre tieto štáty, ktoré sa týkajú budovania kapacít za účelom toho, aby sa zabezpečili tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, aby sa e, urychlil vývoj. Potom druhá oblasť, e, ktorá sa týka polnospodárstva, ide o to, že musíme zabezpečiť to, aby dovozné kvóta pre tovary neostali nenaplnené kvôli byrokracii v obchode. Toto je veľmi dôležité lebo musíme si uvedomiť, aké sú tu možnosti, ktoré sa týkajú rozširovania exportu oblasti porovnateľných polnospodárských e, výrobkov. Potom sú tu niektoré ďalšie oblasti polnospodárstva. Jedna vec sa týka problému nákupu e, zásob, typov zásob a potom ďalšia vec sa týka akým spôsobom naplniť aspekty, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže. To všetko spadá pod dohu. Musím povedať, že pokiaľ ide o tieto oblasti, diskusie sú stále veľmi zložité. Je dôležité hľadať cestu vpred a je dôležité nájsť určité možnosti pre riešenie pre tých, ktorí to obhajujú a pre tých, ktorí majú problém s týmito ustanoveniami. Potom ide o to, že pokiaľ ide o Bali, mohli by sa tam riešiť niektoré otázky, ktoré sa týkajú rozvoja. Ide tu o mechanizmus, ktorý by monitoroval ustanovenia v rámci pravidel VTO. Tu ide o preferenčné pravidlá pre rozvojové štáty. Pevne verím, sa podarí finalizovať navrhované zmeny v týchto ustanoveniach. Ďalej je tu veľká pravdepodobnosť, že členovia príjmu špecifický balík pre najmenej rozvinuté štáty. Medzi e, obdobím teraz a Bali ešte sa bude rozvíjať iniciatíva, ktorú začalo VTO Aid for Trade, pomoc za obchod. V júli sa tým budeme zaoberať na stretnutí v Ženeve a pokiaľ ide o túto iniciatívu, tak tie výsledky boli značné. Ide tu o to, že objem sa zvýšil z roku 2010 vo výške 45 miliárd o 82 Samozrejme, krátenie štátnych rozpočtov znamená istý tlak v tejto oblasti, takže e, máme tu isté čísla za rok 2011, ale ešte nemáme celkové čísla za rok 2012, to znamená, že vidíme, že je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v monitoringu, aby sme hľadali dodatočné zdroje financovania, pevne verím, sa podarí vybudovať kapacity No a na záver môjho úvodného slova by som chcel ešte spomenúť dve témy. Jedna vec sa týka posledného rozvoja v oblasti regionálnych obchodných dohôd a potom tu ide o vzťah k multilaterálnym e, dohodám na úrovni VTO. Tu ide o nedávnu správu, z ktorou prišiel generálny riaditeľ panel, respektíve jeho panel. Viem, že budete mať diskusie o tejto téme na programe, ale ešte by som chcel sa k tomu stručne vyjadriť Poprvé, pokiaľ ide o otázky o regionalizácie, je jasné, že pokiaľ ide o to, že je slabý pokrok v rámci dohy na multilaterálnej úrovni, regionálne obchodné dohody sú veľmi atraktívnou možnosťou. Vidíme tu významnú dynamiku v tejto oblasti, pokiaľ ide o transatlantický obchod a potom osobitne Tichomoria a Ázia. Takže ide tu regionálne dohody, ktoré sa uzatvárajú, uzatvárajú. VTO vždy sledoval túto oblasť, samozrejme ide tu o to, že máme tu monitorovací mechanizmus pre regionálne dohody a ide tu o notifikáciu, o systém transparentnosti, ktorý sa týka regionálnych obchodných dohôd. Správa o svetom obchode z roku 2011 sa zaoberala aj touto témou a sú tam dva závery. Poprvé, šírenie regionálnych obchodných dôvod, to je trend, ktorý bude aj v budúcnosti. Potom tieto dohody idú nad rámec redukcii, redukcia tarif, ide tu o zvýšenie harmonizácie pravidel, regulácie, štandardov a politík. A zároveň sa potvrdilo, že najväčšou výzvou je to, ako multilateralizovať tento rozvoj, aby sme tu nemali taký systém, kde budú voči sebe bojujúce obchodné bloky. Keďže teraz sa nachádzame v Bruseli, myslím si, že bolo by dobré sa vyjadriť k potenciálnemu užšiemu partnerstvu medzi Európou a rozvinutými ekonomikami, ako je USA, Kanada a Japonsko. Myslím, že to by malo byť prospešné pre rast a, a zamestnanosť za predpokladu, že sa tu budú riešiť skutočné prekážky v obchode medzi týmito štátmi. Čoraz viac prekážok, ktoré sa týka obchodu medzi rozvinutými štátmi, sa, e, týkajú sa nie tarifov, ale tar- mimo tarifných bariér, je tu o, o normy, štandardizáciu a tak ďalej. To znamená, že tieto e, dohody nebudú prospešné, ak sa nepodarí riešiť tieto zostávajúce bariéry. Dovolte, aby som na záver ešte povedal pár slov k tomu panelu generálneho riaditeľa Lamiho generálny riaditeľ vytvoril tento panel a požiadal 12 prominentných eh, neštátnych eh, subjektov, teda súkromných subjektov, aby analyzovali výzvy, ktoré stoja pred globálnym obchodom v 21. storočí. Hlavné posolstva tejto správy, o ktoré budete rokovať, sa týkajú predovšetkým konvergencií v oblasti obchodného režimu členov VTO, to znamená zohľadňujúc vývoj ich progresívneho rozvoja porovnaní s ostatnými ďalej konvergencie nemultilaterálnych režimov s multilaterárnymi, o tom som už hovoril, to sa tiež spomína v správe, ďalej konvergencie medzi obchodnými a inými aspektmi politiky, to znamená väčšia miera koherentnosti v otázkach eh, netarifných opatrení a taktiež konvergentnosť eh, obchodných politik s inými druhmi domácich politík v oblasti inovácií, sociálnych politik a tak ďalej. Táto správa neposkytuje priame odpovede, je to len výzva rozmýšľať ďalej o tom, ako bude vyzerať obchodné prostredie budúcnosti a čo by mali vlády štátov vo svete robiť, aby sa na zem priblížili jedné druhej. Teda budeme sa spoločne snažiť približovať eh, naše riešenia. My budeme rozhodne pozorne načúvať vašim návrhom Pán predseda, toľko z mojej strany. Ešte raz eh, by som rád vyslovil potešenie z tohto nášho dnešného stretnutia. Veľmi sa teším na vaše vyjadrenia. Ďakujeme pekne. Aj my sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli. Navrhoval by som, aby téma budúcnosti obchodu ostala ako ďalší bod na programe, pretože to máme ako špecifický bod na našom programe ako prvý diskusii vystúpi brazílsky poslanec Hugo Le Striečne vás vítame, pretože poprvýkrát Brazília sa zúčastňuje takéto našej schôdze. E, stali sa členom riadiaceho výboru iba nedávno, zastupcova Brazílie, preto je to naozaj jedinečná príležitosť e, mať takéhoto významného obchodného partnera v riadiacom výbore. Riadiaci výbor totiž pozostáva zo so zástupcov podľa zemepisného zastúpenia spomedzi najvýznamnejších obchodných partnerov Brazíliu, teda srdečne vítame A v Brazílii sa okrem iného podarilo získať aj nové zodpovednosti v oblasti obchodu. Dúfam teda, že rozšírite a dovzdáte naše pozdravy brazilskému parlamentu. Ja ho veľmi dobre poznám, navštívil som ho viackrát. Teda eh, pán Buliao, srdečne vás vítame, nech sa páči. Thank you. Mr. Chairman, uh... Ďakujeme, pán predseda. Chcel by som sa vyjadriť eh, k novému generálnemu rediteľovi, ale bolo mi povedané, Sergej mi povedal, že to sa udeje až zajtra. Neviem, či mám správne informácie. Would I talk now or tomorrow? Mám teda predniesť teda svoj príhovor teraz alebo až zajtra. Ďalej zaznieva vystúpenie predsedu výboru bez mikrofónu, žiaľ. No, it will be brief, you know, uh, in uh, Brazil we speak... Bude to stručné, v Brazílii hovoríme po portugalsky, ako viete. No, I, I can speak in English. I, uh, if you wish, I can speak in Portuguese. Môžem hovoriť po anglicky, alebo ak si želáte, môžem hovoriť aj po portugalsky alebo aj po francúzsky. Čo vám viac vyhovuje? Po portugalsky. OK. I'll, I'll, uh, I'll speak in Portuguese. Dobre, takže budem hovoriť po portugalsky. Yes. Senhor presidente, senhores, senhoras, membros da mesa i... E Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo, vážené dámy a páni. Kolegyne, kolegovia, ak môžem takto povedať. Aproveitar essa oportunidade para expressar a minha alegria. Ďakujem vám veľmi pekne. Eh, že som e, mohol prísť a dovolte mi vyjadriť moju radosť e, s tým, že môj rodák Roberto Arevedo bude generálnym riaditeľom, alebo sa stane generálnym riaditeľom VTO. Tieto voľby po ukončení príslušného e, procesu výberu, na ktorom sa zúčastnilo množstvo kandidátov, ten, toto je pre všetkých eh, brázilcov, pri najmenšom, toto sú dva dôvody na radosť. Eh, za prvé, eh, pán ambasádor Robert Aderve má veľké zásluhy, jeho vzdelanie je príkladom toho, čo je v našej krajine najlepšie práve na, v oblasti edukácie a verejnej služby um, robil inžinierské štúdia na univerzite v Brazílii, eh, v hlavnom meste, potom eh, bol diplomatom v medzinárodných organizáciách eh, a pracoval v inštitúte Rio Branco. Takto vlastne doplnil svoju vynikajúcu kvalifikáciu a 15 rokov pracoval potom e, vo VTO. Je e, vynikajúcim znalcom nielen vnútorného fungovania tejto organizácie, ale zároveň aj obrovských víziev, pred ktorými sa práve táto organizácia teraz nachádza, na ktoré musí reagovať. Tak, aby dostala táto organizácia dynamike svetového obchodu. Druhým dôvodom na hrdosť je konštatovanie, že okrem toho, že má e, súkromné zásluhy a, a jeho pracovná charakteristika zaslúžila u tento výbor. Napriek tomu môže byť jeho voľba E, pripísaná čoraz väčšej nadvláde Latinskej Ameriky a Brazílie samotnej e, na medzinárodnej hospodárskej scéne a v multilaterálnych rokovaniach. Tieto rôzne aspekty geopolitické, ktoré charakterizujú dnešný svet, je to vysielajú signál, že existuje istá miera takých rôznych úspechov a že sa to trochu že sa to prerozdelujú trošku inak organizácia VTO napríklad sa zaslúžila o harmonizáciu colných taríf, potom sa bojoval s protekcionizmom a valutovými špekuláciami. Bola tu blokáda v narokovaní z Dohy a my ich sa jednoducho musíme postaviť výzvam aj preto, týmto výzvam aj preto, aby organizácia VTO mohla získať prioritnú úlohu pri reguláciu svetového obchodu a v podstate takýmto spôsobom sa pričiniť o rozvoj globálneho hospodárskeho poriadku, ktorý by mal mať viac integračný charakter. Takže toto sú veľmi ťažké úlohy a podľa môjho názoru e, ich pán veľvyslanec Roberto Giasevedo e, eh, bude vedieť výborne vyriešiť a to vďaka svojim kompetenciám aj ako dobrého negociátora ale vďaka jeho skúsenostiam a medzinárodným víziám e, bude patriť, e, budú patriť tieto schopnosti všetkým krajinám a nie len Brazílii. My si želáme, aby mu tie kompetencie e, pomohli zvládnuť záujmy 150 členských štátov VTO, E, tu mi dovolte pri tejto príležitosti zagratulovať mu za výborný úspech a zaželať mu veľkých, veľa úspechov e, pri výkone e, tejto novej funkcie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pekne. Náš host, pán Jes, ktorý je zástupcom generálneho riaditeľa VTO, ma požiadal teraz ešte o krátke vyjadrenie. Nech sa páči. Ďakujeme. Ďakujem len krátkosti, by som zareagoval. Všetci, v, ktorí pracujeme vo VTO, sa zhodneme, že tento výber je dobrý, všetci poznáme, veľmi som sa zaveda veľmi dobre. pôsobil dlhé roky v Ženeve. Je to veľmi kompetentná osoba, veľmi dobre rozumie medzinárodnému obchodu a multilaterálnemu systému. Sme hrdí na výber a na systém výberu, ktorý sa vyvinul na pôde VTO. Myslím, že to prebehlo v súlade s pravidlami, veľmi otvorene. Mali sme 9 kandidátov na post generálneho riaditeľa. Ehm, členovia veľmi dlho diskutovali Ďalej prebehlo otvorené stretnutie, na ktorom sa zúčastnili všetci kandidáti, prednesli svoje vystúpenia a potom sa hodnotili ich vystúpenia. Bolo mnoho dobrých kandidátov a to o to viac vyzdvihuje kvality veľvyslanca a zaveda. Jedna dôležitá vec, ak dovolíte, keď sa ujme funkcie generálneho riaditeľa, prevezme tým na seba veľkú zodpovednosť je to prvý generálny riaditeľ buď na pôdi GAT alebo VTO z Latinskej Ameriky. Je to mimoriadne dôležitý región, ktorý rastie čoraz e, dynamickejšie aj v rámci multilaterálneho systému. A to zohľadňujúc aj fakt, že sa posúvame čoraz bližšie k inkluzívnej účasti všetkých členov VTO. Zároveň však treba povedať, že keď sa stanete generálnym riaditeľom organizácie ako je VTO, a to by povedal aj sám veľvyslanec a za už nie ste zastup, zastupcom štátu, ktorý reprezentujete. Nechávame vlastne všetci svoje pasy pri vchode, všetci sa stávame nezávislými, nemáme jedného šéfa, máme 159 šéfov a úlohou generálneho riaditeľa je snažiť sa za každé okolnosti o koncenzus a zjednocovať eh, členské krajiny a hľadať spoločné riešenie. Myslím, že práve preto sme takí nadšení, pretože vieme, že e, tento veľvyslanec záveda má naozaj potrebné skúsenosti a znalosti aj vzhľadom na svoje vzdelanie a skúsenosti. Teda naozaj sme veľmi spokojní s týmto výberom. Tešíme sa, že ste na ňu hrdí, ale zároveň chápeme, keďže ja som pôsobil ako vyjednávač za USA. Prvé, čo som sa musel naučiť v sekretariáte, je, že som musel byť pripravený na to, že musím byť rovnako ostrý k svojim vlastným rodákom, ako aj k všetkým ostatným. E, to isté pocitíte zrejme aj vy. Do tejto funkcie si však človek prináša všetky svoje skúsenosti, znalosti, vedomosti a môžem vám povedať, že v tomto smere naozaj má všetky predpoklady, aby sa stal dobrým generálnym riaditeľom. Ďakujeme. Pán Azavedo s ostatnými kandidátmi tu bol na našom výbore na svoje vlastné požiadanie, prebehlo vypočutie a všetci sme mali príležitosť nielen byť svetkami jeho schopnosti odpovedať na otázky, ale taktiež sme ocenili jeho kvality. A ja ako predseda výboru som mal samozrejme príležitosť osobne mu zablahoželať k jeho zvoleniu do funkcie. Isté, že veľmi dobre to zapadá do našej témy nedávneho vývoja vo VTO, pretože to je súčasťou aktuálneho vývoja vo VTO. Poďme teraz k ďalším témam vo vývoji VTO. Ďalej dostáva slovo Katrin Birder v mene skupiny liberálov. Nech sa páči. Ďakujem. Nečakala som, že dostanem slovo tak rýchlo. Prepášte, že som trošku meškala. Bola som v inej miestnosti. Myslela som si, že po konferencii predsedov bude nasledovať naša schôdza. Teda ešte raz prepáčte, že som meškala. Veľmi ma zaujalo vaše vyjadrenie o regionalizácii. Ako viete, my sa veľmi intenzívne venujeme rokovaniam s krajinami AKT o IPA a tieto rokovania sú veľmi zdlhavé a veľmi namáhavé a nadobudla som dojem, že z geografických dôvodov sme zoskupili krajiny, pričom máme skupiny ako Sadák, ako východafrické spoločenstvo a iné, ktoré nie sú prirodzenými spojencami, sú síce zemopisne spriaznené, ale z hľadiska ich ekonomiky sú dosť nevyvážené. Vidíme, že napríklad Kamerún sa chce odpojiť a rokovať e, o svojej vlastnej dohode IPA. Ak e, sa nám nepodarí presadiť rokovania v dohe na regionálnej úrovni, možno by bolo vhodné zvážiť, ako to bude fungovať priamo v teréne, najmä vzhľadom na niektoré menšie ekonomiky. Tu v Európe sa nám to podarilo ako regionálnemu obchodnému bloku, ale predsa zaznamenávame ešte stále tlaky. Ja pochádzam z Veľkej Británie a e, naozaj znamenávame veľmi výrazné tlaky v pomere k zvyšku Európy. Teda keď hovoríme o regionalizácii, zaujímalo by ma niečo viac e, k tejto téme z vašej strany. Ďakujeme. Kto sa sa prihlási do diskusie, prosím, nech zdvihne ruku. Ďalej dostáva slovo Franciska Keller v mene zelených. I'm still from the Greens, so I'm planning to stay there. Um, thanks a lot. I have a couple of questions. Uh... Ďakujem pekne. Zastupujem zelených nieľavicu. Čo sa týka VTO, v Európe je také vnímanie, že úloha VTO sa čoraz viac zmenšuje v poslednom čase a že je potreba hlbokej reformy. Domnívate sa, že táto potreba reformy sa zohľadňuje na úrovni nového vedenia VTO, sekretariátu a tak ďalej. A ako by takáto reforma mala prebehnúť? A čo si myslíte, že by mohli byť hlavné črty takejto reformy? Ďalej po druhé, spomenuli ste dohodu EÚ a USA, o ktorej sa práve rokuje, respektíve začne sa rokovať. Nevieme, aké dopady to bude mať eh, na VTO. Ako vy očakávate tieto dopady, takéto dohody medzi EÚ a USA? No a posledná otázka. Otázka osy medzi obchodom a klimatickými zmenami, e, to sa príliš neposunulo za posledných 12 rokov. Myslíte si, že je možnosť oživenia týchto diskusí s novým vedením VTO? Ďakujem. Ďalej, v mene GUE e, Engel, teraz e, pán Šolc. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že to, že tu nie sú zastúpené konzervatívne skupiny Európskeho parlamentu, EPP a ECR, to neznamená, že sa takýmto spôsobom bude vyvíjať aj ďalšie fungovanie VTU a multilaterálneho systému. Chcem sa poďakovať zastupcovi generálu redila za jeho e, vystúpenie. Taktiež sa chcem poďakovať aj veľvyslancovi Brazílie, ktorý spomenul pozitívny nedávny vývoj spojený so zvolením zástupcu Latinskej Ameriky na post nového generálneho riaditeľa taktiež spomenul výzvy, ktoré sú spojené s budúcnosťou multilaterálneho systému. Jedno z vypočutí, ktoré prebehlo, pri jednom z nich pán Zaveda povedal, že to, čo VTO robí a nerobí, má dopady na všetkých chodníkov na svete a že dúfa, že systém riešenia sporov bude e, priaznivejší pre najchudobnejších členov VTO. A to je trošku v rozpore s tým, čo sme spomenuli vy, zjednodušenie obchodu, polnospodárstvo a taktiež um, oblasti, ktoré súvisia s obchodom. Teda ja by som sa chcela opýtať trošku konkrétnejšie, ako e, vnímate to, že čoraz viac bilaterálnych dohôd sa vyrokúva vo všetkých regiónoch e, medzi členskými štátmi VTO. A to narúša posilňovanie multilaterálneho prístupu. Ak sa teda e, podarí vyrokovať a ratifikovať dohodu, ako takáto dohoda by sa mohla prepojiť e, s pohľadmi ostatných aktérov Nový generálny riaditeľ sa totiž vyjadril, že chce opätovne posilniť VTO a ďalej po druhé. Ako vnímate aspekt parlamentarizácie VTO? Je to veľmi eh, dlhodobo prejednávaná téma. Sú na to rôzne názory. Sedíme tu teraz v Európskom parlamente, máme tu veľa vážených hostí, veľvyslancov. Ako vnímate túto možnosť tohto prvku parlamentárnej diskusie na pôde VTO? Myslíte si, že by to mohlo posilniť ten systém multilaterálneho obchodovania? Ďakujeme. Ďakujeme. E, ďalší dostáva slovo pán Dartmouth v mene EFT. Žiaľ bez mikrofónu zatiaľ. Myslím, že VTO bolo veľmi úspešné v e, redukovaní obchodných bariér, najmä od roku 1975. A veľmi ťažko sa nám získava informácie o tom, ako výrazne sa znižili tieto bariéry od roku 75. E, všetci sa zhodneme na tom, že materiálne sa to rozhodne znižilo, ale nevieme presne o koľko. Ak teda prepustíme túto skutočnosť, e, aké relevantné sú naďalej e, e, regionálne obchodné bloky, ak sa na nich vzťahujú 20-percentné colné bariéry, respektíve dvojpercentné bariéry, to je niečo úplne iné. Do akej miery sú teda relevantné tieto regionálne obchodné zoskupenia? Zaujímalo by ma vaše vnímanie. A posledný dostáva slovo David Martin v mene SAD. Moja otázka eh, trošku zvláštne nadvezuje eh, na to, čo povedal kolega Dartmouth, eh, čo sa týka úspešnosti VTO v oblasti liberalizácie. Ja podporujem myšlienku VTO, ale kladiem si otázku, do akej miery je schopné vyrovnať sa s aspektami moderného sveta a s modernými výzvami. Mám tu tri príklady. Európsky parlament, ako aj mnohí iní vo svete, veľmi pozorne sleduje globálny letec zhodnú a to po katastrofálnych udalostiach v Bangladeši a taktiež e, ako chceme zapojiť aspekt e, spoločenskej zodpovednosti firiem do globálneho systému obchodovania. A to je téma, ktorej sa VTO vôbec nevenuje. E, je tam mnoho rôznych iniciatív, ale my chceme konkrétne primeť medzinárodné firmy, aby sa stali zodpovednými nielen za svoje kroky, ale aj za kroky svojich partnerov v dodavateľskom reťazce Ďalej druhá téma, ktorá je veľmi komplikovaná v Európe aj u nás, e, to je e, otázka daňových únikov a vyhybania sa daním. Daniam e, je to veľmi aktuálna téma kvôli globalizácii a včera väčšou liberalizáciou sa uľahčuje aj toto vyhybanie sa daniam. Očakával by som, že VTO prevezme istú zodpovednosť v hľadaní riešenia tomuto problému, ak chcete naďalej obhajovať globalizáciu, je potrebné zabezpečiť, aby nenarúšala možnosť vlád financovať svoje verejné služby. No a môj posledný bod súvisí s predchádzajúcim a sice digitálna ekonomika, ako pristupovať k tovarom, s ktorými sa obchoduje elektronicky. Rýchlo som si prebehol vašu správu a zaznamenal som, že správe nerozložujete medzi rôznymi druhmi obchodovania. Ale aj keď to nerozložujete, sú rôzne druhy obchodovania, majú rôzne dopady. Očakával by som, že riešenie porušení pravidel vlastne digitálnej ekonomiky by tiež mali spadať do povinnosti a právomoci VTO. Predseda. A ešte posledná otázka k otázke zjednodušovania obchodu. E, je to jedna z vlakových iniciatív balíčka rokovaní, ktoré sa zrejme a dúfajme uzavrú na Bali. Pred niekoľkými týždňami Pascal Lamy sa vyjadril, že očakávania tejto dohody zjednodušenie obchodu sú také, že by sa to malo eh, znižiť o 60%. To nie je veľmi vysoké číslo. Myslíte si, že tieto vyhliadky sa môžu zmeniť k lepšiemu, respektíve zmenili sa za posledné týždne k lepšiemu a môžeme dúfať, že by sa dosiahla dohoda v oblasti zjednodušenia obchodu? Well, first of all, thank you all for... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým za množstvo náročných otázok, Spravím všetko preto, aby som ich zodpovedal. Myslím si, že východiskom je to, čo ste spomínali, je tu o tú otázku regionalizmu a aký vplyv to má nielen na systém VTO, ale aj na širšiu multilaterálnu spoluprácu a ako to ovplyvňuje vo všeobecnosti medzinárodnú ekonomiku. Takže je tu viacero možností, ako sa na to môžeme pozerať. Takže ide tu o viacero regionálnych úsilí, ktoré sa vykonávajú. Ide tu o uľahčenie e, systému, aby sa vytvorili pravidlá, ktoré sa týkali toho pôvodného GATU, ktorý sa vytvoril v rámci VZO, kde sa uznala nevyhnutnosť na to, že regióny sa majú rýchlejšie integrovať a že sú teda ochotní e, na e, globálnu integráciu. Ide o to, že sú tu vlastne e, také veci ako Európska únia, Európsky hospodársky priestor a tak ďalej. Je to systém pravidiel a je tu uznanie toho, že takéto procesy môžu byť pozitívne a že to môže byť v súlade s princípmi, ktoré sa týkajú nediskriminácie na globálnej úrovni. To znamená, že pokiaľ ide o odstraňovanie tarifných bariér a netarifných bariér na regionálnej úrovni, musíme si uvedomiť, že je tu veľký rozdiel medzi e, ísť touto cestou a vytvárať niečo iné, čiže ide o to, že sa tu vytvára vlastne kohézia na úkor externých partnerov. Všetky regionálne riešenia alebo bilaterálne alebo plurilaterálne obchodné dohody sú určité preferenčné dohody, ktoré by sa nerealizovali, ak by to nebola ochota e, vytvoriť určité preferencie, vzájomné preferencie. A, ale dôležité je, aby sa rešpektovali e, povinnosti, ktoré sa týkajú VTO a ktoré sa týkajú vlastne e, rovnakého zaobchádzania v rámci VTO a všetko takto pristupujete externým partnerom. To znamená, že uznávame, že existujú takéto preferencie, ale ako povedal jeden z rečníkov, čím viac je tých preferencií, tak tým je to vlastne dôležitejšie. Totižto je tu o to, že sa nadvezuje na tie preferencie, ktoré boli už v minulých dohodách a vlastne mnohé štáty už teraz majú dohody o voľnom obchode s najväčšími dodávateľmi, s najväčšími svojimi trhmi, otvárajú sa voči najväčším trhom a Jednoducho pre nich by nemalo byť toto zložité spraviť o vzťahu k ostatným dodávateľom. My teraz máme 303 obchodných dohôd a regionálnych obchodných dohôd. Aspoň to je to, čo nám bolo oznámené v rámci tých existujúcich mechanizmov. Takže vidíte, že je to pomerne veľká vec a vlastne tá zložitá otázka, ktorá tu je, že vlastne aká doratočná záťaž sa tu ukladá, keď tu ide o tú flexibilitu rozličných pravidiel a, a vlastne aký to má vplyv na uh, ich zhrnutie v rámci multilaterálneho systému. Takže tá hlavná otázka, ktorú si kladieme na úrovni VTO, áno, možno je to vec pre ďalšie kolo, tu pôjde o to o konsolidáciu, o zohľadne regionálnej spolupráce do multilaterálneho systému. A ide tu o hľadanie tých spoločných menovateľov, v rámci našich pravidel VTO. Tu sa dostávame k otázku, ktorá sa týka toho, aká je nevytnosť reforiem na úrovni VTO, či VTO a tak povedať, ako keby sa zmenšovalo. No poďme na to takto. Že bez ohľadu na tie bilaterálne dohody, najväčšie obchodné vzťahy na svete sa riadia pravidlami VTO. Áno, trochu sa to zmení tým, keď vyjednáte úspešne dohodu s USA. V súčasnosti obchod medzi Európou a USA sa opiera o pravidla VTO, to isté sa týka aj obchodu s Japonskom a Čínou, alebo aj s Brazíliou a s niektorými ďalšími veľkými svetovými ekonomikami. To znamená, že napriek zameraniu na takýto typ dohôd multilaterálny systém je vlastne jediná možnosť, ktorú majú niektoré štáty na to, aby zabezpečili to, aby ich obchodní partnery sa riadili istými princípmi nediskriminovania. Kľúčové princípy v rámci VTO a musíme si uvedomiť, že je veľmi dôležité, aké je to dôležité pre medzinárodný obchod, ide tu o ten princíp medzinárodného zaobchádzania, ktorý tiež pochádza od VTO, takže Jednoducho musíme sa zaoberať tým, čo je veľmi komplikované a ide tu o prekrývanie multilateralizmu ako aj ďalších dohôd. Toto je všetko veľmi dôležité a nemyslím si, že úloha VTO sa zmenšuje. Keď si pozriete ten počet sporov, ktorý sa dostáva na úroveň VTO, keď si pozriete, ako sa rozšíril systém riešenia sporov, aká je kredibilita, ako sa celý systém zosilnil, Teraz sú tam vlastne desiatky prípadov, ktoré sú otvorené pred panelom VTO, ktorý rieši spory. Takže nemôže byť žiadna reč o nejakom znižovaní toho systému, ohrozovaní kredibility a o tom, že by to bolo neúspešné. Jeden z dôsledkov takýchto veľkých bilaterálnych dohôd, keď si pozriete dve najväčšie ekonomiky na svete, európska ekonomika a ekonomika USA, sú to rokovania o voľnom obchode, ak sa to podarí úspešne vyriešiť, myslím si, že to bude mať významný vplyv na multilaterálny systém. Pevne verím, že ten vplyv bude pozitívny, ale uvidíme, čo sa udeje v priebehu celého procesu a môžem povedať ako niekto, kto sa zaoberal vzťahmi medzi USA a EU, nezávidím negociátorom ich prácu, ak sa to podarí, skutočne to môže ovplyvniť myslenie v rámci celého systému VTO, pokiaľ ide o to, že či takéto preferenčné dohody spôsobujú problémy alebo nie, či sú tu nejaké rozdiely medzi dohodou medzi EU a USA o vzťahu k VTO a ako to vlastne ovplyvní ostatné štáty, ktoré by chceli eventuálne vyjednať svoj prístup k takýmto dohodám. Toto je vlastne taká najväčšia aktivita ktorá v súčasnosti prebieha. Európska únia samozrejme má rokovania s niektorými ďalšími aktérmi, pokiaľ ide o Latinskú Ameriku alebo aj niekde e, inde. A to všetko by mohlo mať pozitívny vplyv na multilateralizmus priebehu času. Myslím si, že všetko je nutné merať v priebehu času, aby sme pochopili ten vplyv. Potom tu bola položená otázka, ktorá sa týka pravidel VTO a či zohľadňujú tie, tie zmeny, ktoré sa dejú. Tu ide o otázky modernizácie. No a chcel by som povedať, toto je veľmi dôležité v viacerých oblastiach. Takisto, keď si pozriete aspekty obchodu a životného prostredia, VTO sa vyvíjalo v priebehu času, ide tu o rozličné oblasti záberu, ktoré máme, je tu o koherentnosť medzi obchodom a e, aspektami obchodu a životného prostredia, takže jedna z vecí, ktorá sa týka dohy, je to, že je tu snaha vytvoriť lepšiu koherentnosť medzi VTO a medzinárodnými dohodami o životnom prostredí. Otázka klimatických zmien, ak sa nám úspešne podarí vyjednať medzinárodný dohovor o klimatických zmenách, tak e, bude musieť sa tým zaobrať aj VTO. Samozrejme, VTO nie je tým orgánom na vyjednanie takéto dohody o klimatických zmenách. to musia vyjednať vlády v súvislosti s otázkou, čo je nevyhnutné vykonať na to, aby sa znižili emisie skleníkových plynov. Ale ten jasný vplyv takejto dohody a vplyv na obchodné pravidlá bude musieť byť zohľadnený e, v rámci procesu VTO. Jedna z vecí, ktorú musíme vykonať, keď zabezpečíme vyššiu mieru koherentnosti ohľadne environmentálnych otázok na globálnej úrovni. Ide o koherentnosť medzi obchodnými pravidlami a environmentálnymi pravidlami. A potom tie výzvy, ktoré sa týkajú zákonodarcov, ktorí pracujú v tom systéme. Myslím si, že o všeobecnosti môžem povedať, že VTO sa stalo inštitúciou, ktorá čoraz viac zohľadňuje politickú dynamiku v rámci svojich diskusí. Je možné to riešiť rozličnými spôsobmi. Sú to klasické medzivládne dohody. Členovia VTO vlá, teda ako vlády rokujú, a, ale ako som povedal, čoraz viac sú tu nielen tie príležitosti, ale aj povinnosť interakcie medzi inštitúciami VTO a národnými vládami tak mimovládnymi organizáciami, ako aj zákonodárnymi orgánmi. Keď si pozriete napríklad verejné fórum, ktoré sa uskutoční v Ženeve každý rok, tak tam máme intenzívne diskusie o týchto témach a to výrazným spôsobom ovplyvňuje aj tie vlády, ktoré samozrejme sledujú tieto diskusie. Položili ste viaceré otázky, ktoré sa týkajú takej veci, ako obchádzanie daňovej povinnosti. A myslím si, že mohol by som o tom hovoriť zo široka finančné regulácie a ich vplyv na medzinárodný obchod. Ide o to, že v rámci VTO máme málo pravidel, ktoré sa týkajú zdaňovania. Aj na úroveň VTO sa diskutuje o tom, že či exportné dane sú vôbec v súlade s dohovormi. No to je očividne oblasť, ktorá môže viesť k intenzívnym diskusiám na úrovni VTO, ale z historického hľadiska tam VTO nezohrávalo dôležitú úlohu. Neexistuje tu žiadne finančné nariadenie na úrovni VTO. VTO z historického hľadiska bol súhrn dohovorov, ktoré sa týkali transakcií týkajúcich sa tovarov a zahraničného pohybu tovarov a potom k tomu pri, sa pridali aj služby, kde išlo urugvajské kolo v 90. rokoch. Myslím si, že je nepravdepodobné, že by ministerstva financí sa nejako náhlili v tom zmysle, aby VTO bolo tom, tým fórum, kde sa budú riešiť veci ako obchádzanie daňovej povinnosti a tak ďalej. Jednoducho práca prebieha na úrovni G20, pokiaľ ide o finančné finančnú reguláciu a ak bude nevyhnutné zvýšiť koherentnosť v týchto oblastiach, tak potom čisto prostredníctvom obchodných transakcií, clá, colné poplatky a tak ďalej. A možno niekto sa zamýšľa nad tým, aký sme boli úspešní v rámci vytvárania systému, kde boli jasné pravidla a systém riešenia sporov a niekto si kladie otázku, ako by sa dalo aplikovať v iných oblastiach. Myslím si, že vyžaduje si tu veľa práce zo strany vlád, aby sa vytvorili medzinárodné pravidlá, ktoré by sa týkali takej témy, ako je zdaňovanie. Predstavte si len tie problémy, ktoré máte vy v rámci európskeho systému, kde sa snažíte zohľadniť rozličné daňové systémy a konflikty, ktoré sa týkajú takých veci ako obchádzanie daňovej povinnosti. No a ešte tak ďalšia téma, digitálna ekonomika. Chcel by som jasne povedať, že v rámci diskusie s zainteresovanými stranami, a tu ide o účastníkov, teda súkromné osoby sa k tomu vyjadrili a spomínali, že je dôležité sa viac zamerať na realitu a že vlastne je to digitálna ekonomika, čo znamená, že tu ide o takým spôsobom, vlastne sa e, poskytujú služby, dodávajú tovary, to sa veľmi výrazne mení. Mali sme na úrovni VTO intenzívnu diskusiu o elektronickom obchode a v rámci rozsahu pôsobnosti sa to, tu spadajú viaceré aspekty digitálnej ekonomiky a tu ide o to, že celé to vedie potom tej hlavnej otázke, aké sú tie národné obmedzenia a politiky, ktoré sa týkajú elektronického obchodu. A pokiaľ ide o zdaňovanie takýchto transakcií. Takže tu ide o relevantnosť pravidel VTO. Nemali sme tu žiadne spory, ale trošku ma prekvapilo, keby v rámci našej dohody o službách by sa opätovne diskutovalo o týchto otázkach a na záver, pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týka výhľadu v oblasti uľahčovania obchodu, chcel by som povedať, že myslím si, že dosahujeme dobrý pokrok, ktorý sa týka dohody o uľahčení obchodu. Realita je tá, že je tu ešte množstvo problematických otázok a že je dôležité viesť intenzívne rokovania. Myslím si, že asi najlepšie je, aby naši pracovníci boli dobrí diplomati. Niekto raz povedal, že dobrý diplomat je taký, čo si dvakrát premyslí predtým, ako nič nepovie. No a pokiaľ ide o uľahčenie obchodu a tie diskusie o tú tému, tak ja by som chcel povedať, že naši členovia majú skutočne veľmi rozdielne názory. Ja nechcem tu zaujímať žiadne eh, jednoznačné stanovisko, ale poviem, že pevne verím, že sa nám podarí priblížiť eh, k dohode na Dali. Sú tu určité indície, že by bolo možné E, takto postupovať na úrovni VTO. Ďakujem pekne. Takže poďme k ďalšiemu bodu. Bod 23. Stále sme e, pri téme globálneho obchodu. Budúcnosť obchodu, problematika zbližovania, výmena názorov o správe skupiny odborníkov na vysokej úrovni o formovaní budúcnosti obchodu ktorú v roku 2012 zvolal generálny riaditeľ VTO Pascal Lamy. Takže táto správa bola zverejnená nedávno, iba 24. apríla a sú tu k dispozícii výtlačky tejto správy, takže je to k dispozícii buď po anglicky alebo po francúzsky. A Našim cieľom dnes je viesť prvú diskusiu o tejto správe. Ide tu o vízie, ktoré sa týkajú zbližovania. My sme tu pri tejto príležitosti pozvali pána Reinharta Kvika, ktorý bol asistentom, je asistentom predsedu eh, organizácie Business Europe Bol to jeden z panelistov počas celého procesu, ktorý zahájil Pascal Lamy. Pán Kvik, predseda pracovnej skupine Business Europe, ktorá sa zoberá VTO a budeme tu mať diskusiu, kde budú môcť vystúpiť opätovne Takže po ňom vystúpi pani Jul Jorgensen, ktorá pravidelne chodí na náš výbor a zastupuje Európsku komisiu. Takže začneme našim hostom, kde je. A už vás vidím. Pán Kvik, máte slovo. Nech sa páči, môžete uviesť túto veľmi dôležitú tému. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Poslankyni poslanci, dámy a páni, ďakujem pekne za to, že ste mi dali príležitosť, že sa môžem zamerať na hlavné prvky, ktoré sa týkajú tejto správy o budúcnosti obchodu. Bol som požiadaný pánom Turmanom, aby som ho nezastúpil. Žiaľ, nemohol sa zúčastniť tohoto stretnutia. Rád by prišiel. Myslím si, že táto správa veľmi dobre zhrňa aktuálne výzvy, ktoré sa týkajú multilaterálneho systému a vypočul som si s veľkou pozornosťou tú diskusiu, ktorá tu prebiehala. Myslím si, že môžeme povedať, že niektoré veci, ktorými sa zaoberáte, je uvedená v tejto správe. Táto správa ide ešte nad rámec aktuálneho problému, ktorý sa týka DDA a nie je prekvapujúce, že nenájdete žiadne e, návrhy, ako by sa mali riešiť otvorené otázky v rámci DDA a tu skôr ide o to, že ide tu o, tejto teda správe o systemické veci. Táto správa zohľadňuje novú obchodnú realitu a to je vlastne tá realita, kde sa nachádzame dnes v rámci globálneho hodnotového reťazca Myslím si, že VTO musí nájsť odpovede na to, akým spôsobom zareagovať na, to globál, na tento globálny hodnotový reťazec. Ak niekto verí v tzv. E, tak princíp e, obchodu, že tu mám vlastne jeden svet a tam sa pohybovať, tak si musím povedať otázku, akým spôsobom majú medzinárodné e, obchodné pravidlá podporiť globálny hodnotový reťazec. Tu môžem navrhnúť ako hesla štandardy, tarify, netarifné bariéry, služby, a, ale aj investície. Takže ak chceme podporiť hodnotový reťazec, myslím si, že VTO by sa malo zamerať na komplexnú liberalizáciu e, tarifov v rámci globálneho hodnotového reťazca. Musí sa to týkať výrobkov. A ak dovolíte môj osobný názor, liberalizácia tarifov pre environmentálne tovary by nezodpovedalo liberalizácii v rámci globálneho hodnotového reťazca. Napríklad skúste zamyslieť nad tým, koľko výrobkov je nevyhnutných na to, aby ste vyrobili solárny panel alebo veternú turbínu. A možno potom si uvedomíte, prečo som položil túto otázku, ktorá sa týka eliminácie tarifov na hotové výrobky. Samozrejme, liberalizácia je dobrá ako taká, ale bolo by lepšie, keby sa zohľadnila Zhodnú celý výrobný reťazec. Nechcem sa nejako zahlbiť do detajlov, pokiaľ ide o prvú a druhú kapitolu tej správy. Myslím si, že tieto kapitoly poskytujú prospešné štatistické údaje, ktoré sa týkajú globálneho obchodu, prospech liberalizácie obchodu a pokiaľ ide o otváranie sa obchodu no, v globálnom kontexte. Ja by som sa všetko chcel zamerať na ďalšiu dôležitú tému, to je téma netarifných bariér. Tarify existujú a naďalej znamenajú prekážku v, vo voľnom toku tovarov, ale dochádza na globálnej úrovni ich odbúrania, ale čoraz väčšiu úlohu zohrávajú netarifné opatrenia. Takže na úrovni panelu viacerí potvrdili toto stanovisko VTO, e musí teda nájsť určité riešenie pre tieto veci, ako to riešiť v rámci obchodnej agendy v 21. storočí na tá téma, o ktorú tu ide. Myslím si, že ste to spomenuli v rámci vašej diskusii. Ide o to, ako nájsť rovnováhu medzi reguláciou odôvodnenou, a, ktorá má svoje pevné motivy a potom ide o svojvoľnú reguláciu. Nie je jednoduché nájsť určitú rovnováhu. Myslím si, že správa umiestne hovorí, že je dôležité riešiť iba diskriminatórne aspekty a nie celkový, o, o, celkovú oblasť politík VTO. Ďalší príklad sa týka neexistencie jasných pravidel VTO, ktoré sa týka hospodárskej súťaže. Pokiaľ ide o subvencie e, surovinám, myslím si, že to je jedna z vecí, prečo tu máme nástroj na obranu obchodu, totiž to ide tu o to, že to vytvoriť rovno šanci pre každého. Vždy sme presadovali u nás Business Europe že musíme vytvoriť e, mechanizmus e, mediácie, aby sme sa dokázali vysporiadať s týmito netarifnými bariérami v nových e, rokovaniach o svetom obchode. To by mohla byť nová taktika, ako pristupovať k menším netarifným bariéram, aby sme poskytli riešenia bez toho, aby sme museli prejsť k mechanizmu riešenia sporov vo VTO. A takýto mechanizmus by sa mohol vnímať ako dobrovoľný mechanizmus, zameraný na riešenie otázok, ktoré spôsobujú netarifné opatrenia. Ak dovolíte, teraz by som v krátkosti predniesol tretiu kapitolu správy. Tá sa zameriava na budúcnosť VTO. Už e, sa tu dnes spomenulo, e, že je tu silná podpora pre základné princípy VTO. Nediskriminácia, národný prístup, a e, ďalej je prístup pre najviac výhodnené krajiny a taktiež doložka najvyšších výhod a Je Potrebné zachovať tieto princípy, aby sme podporovali obchod na globálnej úrovni spravodlivým spôsobom. Taktiež súhlasíme s otázkou príjmať rozhodnutí s ohľadom na koncenzus. E, upozornil by som, že sú aj členovia VTO, ktorí sú proti takémuto prístupu a mali by odôvodniť tento svoj negatívny postoj. Teraz by som prešiel k preferenčným obchodným dohodám vidíme, že e, dochádza k liberalizácii obchodu skôr na bilaterálnej, nie na multilaterálnej úrovni, ale preferenčné obchodné dohody môžu taktiež e, podporovať obchod. Je tu riziko e, mm, tzv. špagetovej misky, ale rozhodne to môže byť pozitívnejšie pre obchod ako rôznorodosť a prílišná vzdialenosť obchodných politík. Mohlo by to podporovať obchod tým, že sa bude zvyšovať míra liberalizácie obchodu a taktiež sa zvýši regulačná spolupráca. S tým spojený rast by taktiež stimuloval obchod s tretími krajinami. Nielen na obchod medzi EU a USA. Okrem toho, tieto dohody by nemali byť výlučné. Zaznamenali sme nedávnu účasť a rozhodnutie Japonska stať sa súčasťou takéhoto systému. Takže e, je tu toto riziko, tieto misi mm, mm, špagiet. E, ja si nerobíme žiadne e, starosti o budúcnosť VTO. Som si istý, že význam VTO bude čoraz väčší preto, že keď sa zamyslíme nad tým, že TPP a TPIP budú skutočnými dohodami 21. storočia, tak už máme vlastne model pre ďalšie rokovania VTO v budúcnosti. Keď e, ste skôr skeptickí o vnímaní VTO a domnívate sa, že e, preferenčné dohody o obchode e, vytvárajú príliš veľké rozdiely, zrejme sa budú musieť urobiť poriadky. No a kde? Mm, je iba jedno miesto, kde sa to dá a to je na pôde VTO. No a posledná vec, ak zlyhá prístup FDA, budeme musieť opäť prejsť do Ženevy. Teda v tomto zmysle sa zrejme všetky cesty vracajú do Ženevy. V správe je celý rad otázok, ktoré sa týkajú budúceho fungovania VTO. Spomenul by som niektoré z nich. Jedna eh, vec je obmedzenia vývozov. PTO sa musí venovať e, týmto obmedzenia vývodov, pretože sú zakázané exportné kvóty, ale dane z vývozu nie sú zakázané. A, a ako pristúpime k systému e, dvojitého oceňovania napríklad prírodných zdrojov, ďalej podotýka hospodárskej súťaže, e, nedostatok spravodlivých pravidiel medzi štátnymi a súkromnými subjektami. E, to je čoraz závažnejší problém. Ďalej, či by sa malo rokovať o medzinárodných pravidlách hospodárskej súťaže, či by takéto pravidlá sa mali vzťahovať aj na štáty samotné. Ja by som mohol uviesť mnohé členské štáty, ktoré považujem za nekonkurencieschopné. E, žiaľ sa tento bod vylúčilo z programu rokovaní v Dohe, ale keď e, sa pozrieme na globálny hodnotový reťazec, e, zrejme pochopíme, že by sme mali skôr byť zastancami multilaterálnej investičnej dohody. Na no v neposlednom rade ULA e, sekretariátu v správe sa jasne hovorí, že sekretariát by mal zohrávať čoraz významnejšiu úlohu, že toto je organizácia, kde majú hlavné slovo členovia Členské štáty sú dosť nepriateľsky naklonené zvyšovanie právomoci sekretariatu, ale keď sa zamyslíme eh, nad preferenčnými obchodnými dohodami, niektoré z nich podľa mňa nie sú v súlade s pravidlami VTO. Nikto na to nepoukazuje, eh, nikto na ne neútočí v mechanizme riešenia sporov. A prečo? Prečo by sme nemali požiadať sekretariat VTO aby útočil na takéto dohody, pretože sekretariat má dbať o dodržiavanie e, platných zmluv. No, v neposlednom rade správa bola po zbližovaní režimov medzi členmi VTO, taktiež medzi multilaterálnymi a, a bilaterálnymi systémami obchodovania, ďalej zbližovanie medzi obchodnými a domácimi politikami a zbližovanie medzi obchodnými politikami a opatreniami neobchodného e, charakteru. Toľko teda krátka prezentácia tejto správy, ktorá je veľmi rozsiahla. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a teším sa na diskusiu. Ďakujem. Thank you very much. <clears throat> Ďakujeme pekne. Správa naozaj je rozsiahla. takmer 50 strán textu, ale myslím, že vaša prezentácia ju e, veľmi trefne e, zhrnula. Pani Jorgensen, nech sa páči. Pani komisie, ďakujem pán predseda, ďakujem za pozvanie na toto dnešné podujatie. Ako viete, my vnímame činnosť e, v rámci IPU o politike obchodu ako veľmi významnú z pohľadu Európskej únie a z pohľadu inštitúcií EÚ. Chcela by som sa taktiež poďakovať za vynikajúcu správu, ktorú vypracoval panel. Chcem sa poďakovať aj generálnemu riaditeľovi VTO, pánovi Lemimu, za to, že iniciovala takýto krok zameraný na zvýšenosť transparentnosti a na podporu multilaterálneho prístupu. To rozhodne pozitívne prispieje k zvýšeniu povedania v medzinárodnom obchode a taktiež o význame multilaterálneho obchodovania. Európska komia, Európska únia ako celok veria e, vo významnosť multilaterálneho obchodovania a musíme naďalej pokračovať v našom úsilí, posilňovať tento pilier. E, multinárodný systém je verejným statkom a všetky subjekty sa musia snažiť posilňovať tento sektor je dôležité najmä v týchto aktuálnych časoch, e, ktoré sú spojené s veľkými výzvami Napokon na to poukázali aj e, viacerí rečníci predo mnou. Správa sa zameriava na tieto výzvy a taktiež spomína ďalšie kroky, ktoré by bolo potrebné prijať. Spomína taktiež výzvy, ktoré sú spojené s multilaterálnym systémom a taktiež poukazuje na konkrétne kroky, ktoré by sa mali vykonať, najmä vzhľadom na strategické orientácie, ktoré už spomenul predrečník vo svojom súhrne správy. Ak dovolíte, ja by som sa sústredila na uh, prvé z týchto otázok, a síce ako sa posunúť ďalej v rokovaniach v Dohe. Sústredím sa na to preto, že to vnímame ako kľúčovú otázku pre fungovanie VTO. A uzatvorenie rokovaní v Dohe je predpokladom pre silnú a zdravú VTO a taktiež z dlhodobého hľadiska by to bolo taktiež mimoriadne dôležité. Spomína to napokon aj správa. Bez e, uzatvorenia rokovania dohe myslíme si, že je tu riziko multilaterálneho obchodného systému a VTO stratí veľkú časť svojho významu a to by mohlo viesť k podkopávaniu a spochybňovaniu multilaterálneho systému a kľúčových princípov, ktoré sú s ním spojené. Domnívame sa, že takýto prístup e, má obrovský potenciál ale eh, je potrebné plniť tie požiadavky, ktoré boli stanovené vo svojej správe. Panel neposkytuje konkrétne odporúčania, ako posunúť rokovanie v dohe, ale eh, zdôrazňuje, že je potrebné zaujať nový prístup eh, v riadne princípu reciprocity a flexibility, ktoré budú zohľadňovať odlišnosti členských štátov a odlišné stupne vývoja. Chceme dosiahnuť rovnahu medzi vzájomnosťou a flexibilitou. Sameriame sa na to už 10 rokov a je to stredobodom taktiež zaseknutých rokovaní o DDA, najmä čo sa týka rokovaní o priemyselných tovaroch. Tento princíp reciprocity a flexibility sa taktiež objavujú v iných oblastiach, ako napríklad vo vzťahu k obchodu a k zjednodušeniu obchodovania, kde hľadáme inovatívne možnosti zvyšovania flexibility. Myslíme si, že riešenie tejto výzvy by malo byť e, cieľom nás všetkých. ako povedal generálny riaditeľ Pascal Lemy, v minulosti musíme sa snažiť o to, aby zmáhajúce sa ekonomiky aj e, bohaté e, ekonomiky si boli čoraz bližšie. Čo sa týka hlavných odporúčaní správy, ktoré súvisia s dohodami preferenčnom obchodovaní. E, týmito by sa mohla zaoberať VTO v budúcnosti aj v súvislosti s tým, ako bude fungovať do budúcna. Tieto odporúčania sú mimoriadne relevantné, ale ich význam je trošku zmenšený našou neschopnosťou priblížiť to aktuálnemu fungovaniu VTO. Týmto sa dostávame späť ku kľúčovej otázke, ako e, posunúť ďalej multilaterálne rokovania a viacstranné rokovania ešte stále je to obrovské riziko, že členské štáty VTO sa nebudú schopné dohodnúť o základných princípoch na schôdzi v decembri tohto roka. Z pohľadu podnikateľskej obce organizácia sa už začala vzdialovať v porovnaní s inými podobnými inštitúciami a to vyvoláva mnohé otázky. V tomto kontexte nás znepokojuje, že niektoré členské štáty VTO začínajú hrať taktické hry a multilaterálny e, systém obchodovania je tak trošku obeťou týchto hier. Vidíme, že na jednej strane je tu snaha v Ženeve podporovať e, zjednodušovanie obchodu, ale e, malá skupina členských štátov e, sa sústreďuje na zniženú mieru pokroku v oblasti plnospodárstva sú to však e, snahy, ktoré môžu obmedziť e, úspešnosť rokovaní na ministerskej konferencii v decembri. Ministri sa dohodli, že 8. E, konferencia, ktorá prebehla v roku 2011 v Ženeve, že by sa mali snažiť pokročiť v oblastiach, kde je reálny pokrok. To sú relatívne skromné ambície, ktoré by nás mohli posunúť ďalej v budúcnosti. Trošku nás nepokojí, že ak členské štáty VTO sa nebudú schopné dohodnúť na tak jednoduchej veci, ako je zjednodušenie obchodu, ako môžeme potom očakávať, že, poslanci, že sa členské štáty dohodnú v komplikovanejších otázkach, ako napríklad eh, dostupnosť trhu polospodárstva a liberalizácia služieb. Mm, vidíme eh, rozlišnosť eh, postojov a prístupov a taktiež vidíme, ako sa vyvíjajú rokovania o iných druhoch dohôd krátkosti teraz ešte o regionálnych dohodách a to, o tom, ako sa my zapájame do tejto iniciatívy. Tak ako ostatní, my sme sa začali intenzívne zapájať do e, týchto rokovaní. Uvedomujeme si e, rizika, ktoré takéto úsilie môže priniesť, ale snažíme sa zo všetkých síl e, vnímať tieto rokovania ako spôsob prípravy na ďalšie kolo multilaterálnych rokovaní v rámci VTO očakávame, že tým, že vyšleme jasný signál ochoty otvárať trhy a otvárať trhy so službami, že tým pomôžeme oživiť rokovania v Ženeve. A z toho vlastne vychádzame v našom aktuálnom úsilí. Jasne sa ukazuje, že takéto iniciatívy budú musieť byť spojené so spoločným eh, menovateľom medzi všetkými aktérmi. Aktuálne eh, Zmeny v oblasti hodnôt na svetovej úrovni na to poukazujú, taktiež veľmi výrazne v tomto kontexte súhlasíme s závermi panelu, že členovia VTO by sa mali nedalej zameriavať eh, na aktuálny mandát eh, tejto agenty, pretože tieto témy sú nadalej relevantné. Čo sa týka stredodobých eh, a dlhodobých eh, cieľov. Musíme sa snažiť o čo najúspešnejšiu 9. ministerskú konferenciu a taktiež sa musíme snažiť o opätovne zapojenie sa VTO do ukončenia rokovaní z Dohy a taktiež eh, na ďalšie otázky, ktoré sú relevantné pre globálny obchod. Ale musíme sa rozhodne zamerať na stretnutie v decembri a na to, aby bolo úspešné dosahovanie výsledkov. Ďakujeme. Teraz by som e, dal slovo našim hostom z IPU, aby vystúpili pred Európskym parlamentom. Ako prvý dostane slovo pán Helmut, Helmut Scholz v mene GUE, ktorý môže položiť otázku aj našim hostom. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem stručný, pretože si myslím, že je na všetky jasné, že prezentáciu tohto dokumentu vlastne pripravujeme diskusiu pre ministerskú konferenciu VTO. Nebudeme o tom diskutovať len dnes, jediný krát, ale po celý čas až do decembra a bude teda dostatočný priestor a všetci potrebujeme tieto intenzívne eh, rokovanie o tomto dokumente. Chcel by som e, e, spomenúť 5 konkrétnych problémov, ktoré sa objavujú v návrhu. Poprvé, na strane 6 napríklad a na strane 12 sa spomína problém pomoci obchodu Aid for Trade sú s tým spojené taktiež eh, otázky investícií do obchodu. Chcel by som sa opýtať, či by bolo možné trošku priblížiť, ako by to malo fungovať, ako by sa to malo zapracovať eh, do aktuálnej štruktúry VTO. Ďalej po druhé, už prebehlo prvé kolo prepojenia víziev budúceho multilaterálneho systému obchodovania s TPP a inými druhými dohôd. Na strane 25 a 26 je tu popis týchto netarifných opatrení, ktoré majú čoraz väčší vplyv na výsledky obchodu. A chcel by som poukázať na problém, ktorý sa práve objavil. Je tu čoraz väčšie povedomie o tom, že obchod by sa mal zameriavať aj na všeobecné ekonomické politiky členských štátov, a to všetkých. Teda aktuálna obchodná situácia členských štátov BTO by sa mala prepojiť s ich národnými ekonomickými stratégiami. Medzi nimi je zatiaľ dosť veľký rozpor. Napríklad TTIP sa odvoláva na Jonesov zákon, tak by bol eh, istý problém v rokovaniach, keby sme to chceli prekonať eh, tento princíp, ktorý bol eh, schválený už dávno a platí v ekonomike USA, ale znamená to, že ekonomika USA musí byť ochotná vzdať sa tohto významného zákona, ak chce prejsť na multilaterálny systém fungovania. Teda do akej miery toto ovplyvňuje verejnú politiku ekonomik členských štátov VTO a platí to aj to, že obchod môže prispieť k väčšej miere rovnosti. To sa uvádza na strane 13. To by som eh, si dovolil trošku spochybniť. Je naozaj pravda, že obchod znižuje ceny v domácej ekonomike. Znamená to, že obchod naozaj vo všetkých aspektoch prispieva k väčšej miere rovnosti medzi členskými štátmi? Že ekonomický rozvoj členských štátov je totiž veľmi konkrétny, veľmi špecifický. Ako môžeme teda nájsť nejaké spoločné pravidlá na posilnenie tohto systému, no v neposlednom rade pohospodárstvo. Myslím, že to je veľmi významná téma. Vidíme to aj v samotnej prezentácii dosť veľké rozpory e, v záveroch na strane 5 a potom aj v tom širšom popise plnospodárstva na strane 35 e, sú tieto rozporúplné tvrdenia. Teda bol by som rád, keby sa to trošku viac e, približilo a vysvetlilo. Ďakujeme. Ďalej Franciska Keller v mene Zelených. Thank you. Yes, Leia, yeah, yes. Thanks. Um, thank you also for presenting uh, this very interesting... Ďakujem veľmi pekne Veľmi ma zaujíma, čo znamená táto investícia pre celosvetový obchod a tiež konvergencie. Znamená to, že existujúce dohody o voľnom obchode by sa do toho mali zapracovať, do toho involovať, ale my sme počuli, že e, mnohé krajiny nie, sú proti tomu, nechcú byť zakomponované do plurálneho, plur, plurilaterál, multilaterálneho systému. Takže máme tu teraz nejaký argument, ktorý by podporil tú ideu, že by rozvojové krajiny sme nejako, nejakým spôsobom presvedčili, aby súhlasili s tou konvergenciou. To je jedna vec. A druhá vec, to je niečo obdobné. V tejto správe sa hovorí tiež o Singapúre a o tom, a, a tu sme mali v podstate v Cancúne sme od, v roku 2003 e, vytvorili takú silnú závislosť práve problémov e, rozvojových krajín od, a, ich, e, a ich pokroku. Že čo, sa tu, čo tu môžete navrhnúť? Alebo sa to znova dalo opätovne na program, pretože aj v rámci VTO to bolo eh, veľmi sporné a aj eh, rozvojové krajiny eh, boli proti. Zmenilo sa to v poslednom čase. náš kolega pán Des z EPP. Áno, pán predseda, mám veľmi stručnú otázku smerujúcu na komisiu. V oktobri 2010 sme v Štrásburgu s dvojtretinovou väčšinou hlasovali o téme, na tému Mercosur, mali sme tu uznesenie a tu sa hovorí, že komisia je vyzývaná pripustiť importy do Európy len vtedy, pokiaľ tieto splňajú štandardy pri ochrane zdravia zvierat a životného prostredia a klímy toto bolo odsúhlasené dvoma tretinami v, v plene. A Teraz by ma zaujímalo, do akej miery sa komisia e, tohto pridržá, pretože nemôže sa stať, že, v Euró- že Európa, my v Európe máme najprísnejší zákon na ochranu rastlín a celosvetovom meritku a e, dovážame rastliny z krajín, kde e, ktoré používajú um, na postrekovanie rastlín uh, substráty, ktoré sú u nás absolútne zakázané. Ďakujem ďalším rečníkom. Z EPU zo zoznamu, z IPU zo zoznamu Nikolo Rinaldi Alde. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že sú tu nejaké závery, ktoré by sme mohli považovať za zaujímavé a pozitívne, ale dovolte mi predsa len eh, vysloviť niekoľko otáznikov. A kam by som dal tieto otázniky? Napríklad, eh, čo sa týka skutočnosti, že keď chceme mať úspech, alebo inak eh, pokiaľ Um, nejaký medzinárodná, nejaká medzinárodná dohoda, či bilaterálna alebo multilaterálna, uh, má byť úspešne uzavretá, tak to musí mať istú konvergenciu, musí to byť celý balíček opatrení, ktoré sa musia všetky aplikovať na národnej úrovni. A teraz si kladiem otázku, o čo sa opierame. Ako to môžeme odhadnúť, aké štúdie k tomu existujú. Uh, Ehm, viac, keď máme viac obchodu, máme viac príležitostí pre všetkých, viac, viac zamestnanosti, napríklad vytvorenie dobrého daňového systému na národnej úrovni, pokiaľ takýto existuje. Potom je to súčasťou prerozdelenia e, tých na dobudnutých ziskov. Alebo napríklad boj s korupciou. Toto je tiež taká výzva všade tam, kde existuje obchod, kde existuje verejné obstarávanie. Tu máme niekoľko príkladov, o ktorých vieme, a je tu nejaké, nejaký zásadný nejaký zásad, nejaká zásadná odvolávka na boj s korupciou, toto na úrovni subsidiarity nemáme. Ale samozrejme je to takisto dôležité preto, aby, sa, aby bol ten obchod úspešný. A tretia úroveň to je involovanie verejného názoru, verejnej mienky, um, sektoru organizácií, združení, odborov. Tu sú z rôznych krajín rôzne skúsenosti. No a niekedy je do toho parlament involovaný v plnej miere a niekedy je len marginálnym aktérom. Vždy to závisí od tej ktorej krajiny. No a ja si myslím, že tieto opatrenia, tento balíček opatrení eh, v rámci konvergencie, tomu musíme dostať, musíme ho presadzovať. Ďakujem. Lord Harrison, pán predseda, moje, moje uši počúvali pána Joksa že parlamentári sú najbližšie k ľuďom a my sme teraz medzi európskymi poslancami a naši kolegovia a máme tu naši, našich kolegov ako zástupcov občanov a parlamentárneho združenia VTO. Nuž, dovolte mi, aby som vrhol svetlo na určitú časť tohto zhrnutia, kde sa hovorí o tom, že je potrebné osloviť stakeholderov a verejnosť ako takú a tu mi dovolte položiť otázku obidvom kolegov, ktorí e, nám poskytli túto prezentáciu, ako je to možné urobiť. Alebo takisto aj poslanci z IPU VTO. Tu sú príklady na veľmi dobré reakcie zo strany uh, nevládnych organizácií, zo strany odborov a ďalších E, ktoré sa zaoberajú obchodnými témami a ktoré sú také dôležité pre uh, hospodárskú sféru každej našej krajiny. Ďalej mi dovolte poznamenať, že nedávno sme hovorili o, um, o, o, o zahraničnom obchode so, s ohľadom na uh, budúcu konferenciu. My sme dnes ráno, uh, ako som počul, dnes ráno sa v parlamente ugriloval Karl de Kucht a vedel, potom sme sa na niečom dohodli podľa môjho názoru, ale podľa mňa je to, táto, to, táto skúsenosť veľmi dôležitá. Dnes dopoludňa bolo veľmi, bola veľmi živá diskusia s komisárom de Guchtom a on je komisár, ktorý je zodpovedný za obchod v Európskej komisii. Otázka. Chcem byť otvorený. Ja som bol trochu sklamaný nedostatkom konkrétnych návrhov v tejto správe. Takže moja otázka je, eh, je to zámer, je to istá taká opatrnosť členov tohto panelu, alebo svedčí to o tom, ako ďaleko sa ešte stále nachádzame od tých problémov a pochopenia tých problémov, pred ktorými stojíme. Takže ako reagujete vy na túto správu? Čo sa hovorí po chodbách eh, VTO o tejto správe. Môžete sa k tomu prosím vyjadriť? Teraz by som udelil slovo. Áno, hlasili ste sa? Poprosím sa pre, predstaviť sa. Nech sa páči, máte slova, môžete sa v krátkosti stručne predstaviť. Michal Nazal z Jordánska. Táto správa sa zaoberá, ako ste hovorili v hrubých črtách, e, s titulom uvedeným a s témami uvedeným v titule, ale ničím špecifickom. A keď, e, špecifickým. A keď si zoberieme situáciu v Jordánsku a susedných krajinách, ktorí majú nízke, e, nízke náklady na elektrickú energiu a, a pohodné hmoty a potom sme a potom sme obklopení a čo sa teda odráža aj v službách a potom sme obklopení krajinám, ktoré nám bránia cestovať k ním, vycestovať k ním. Už e, Jordánsko ako jedno z prvý, jedna z prvých krajín pristúpila, pristúpilo do VTO. My máme množ, veľké skúsenosti s veľkými tituly, s veľkými názvami a e, málo, málo obsahom. Pod, podpis uh, zmluvy z VTO pre nás znamenal viac ako mnohé, pre mnohé ďalšie krajiny. My by sme ale chceli samozrejme viac detajlov v konkrétnejších témach, ktoré sa týkajú rozvojových krajín a my chceli by sme, aby sa im venovalo viac ako, ako priemyselným štátom. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Azal, myslím si, že by tento pán musel predložiť druhú správu. Do... Quick. Ďakujem. Prvá otázka, ktorá bola nadnesená k Aid for Trade, keď eh, zohľadníme skutočnosť, že eh, pravdepodobne bude dohovorov uľahčení obchodu, tak by sme mali dobrý príklad na to, ako možno realizovať budúce reinvestície pre všetkým v rozvojových krajinách práve v oblasti a práve v prostredí, e, kde sa, môžu, kde sa môže tovar relatívne rýchlo dostať cez hranice a toto by, bo, toto by dostalo tej štruktúre VTO. Neviem, či som správne pochopil otázku na netarifné prekážky. Mm, pán Jungs, myslím, povedal, že je úplne jasné, že VTO musí vytvoriť a musí ponechať e, určitý priestor pre národnú legislatívu, predovšetkým e, pri e, zmierovaní sporov, pri životnom prostredí či to povedie e, vždy k jednotnosti e, postupov, tak sa pýtal pán Scholz, no už tu máme isté pochybnosti, ale e, tie, pokiaľ, pokiaľ odbúrame isté bariéry, tak potom určite postupíme k vyššej miere liberalizácie a dúfam aj vyššej miere blahobytu. Je tu ešte nejaký, nejaký rozpor s polnospodárskou, s agrárnou politikou. No už v správe, myslím, bolo uvedené, že musí byť poskytnutý dostačný priestor na vytváranie politík, aby sme sa nemuseli potom venovať týmto diferenciám a rozporom. Ďalšia otázka, investície a čo sa zmenilo, keď si pozrieme posledných 50 rokov, tak jedna vec určite jasná a tá sa uví, uvádza v správe, že existujú globálne hodnotové siete, ako ich budeme podporovať dnes, ako chceme zmeniť ten e, globál, tú globálnu zmenu hodnot, ja si kladiem otázku, nepotrebujeme na toto práve špeciálne na toto investičný dohovor, pretože pokiaľ sa ľudia chcú zúčastniť na takomto globálnom, na takomto globálnom dianí, oni by potom mohli profitovať z možností a pokiaľ nepristúpia a nepodpíšu tento dohovor, tak určite z toho profitovať nebudú. Myslím si, že sme mali za posledných 15 rokov určitý, určité zmeny a musím povedať, že v roku 2002-2003 veto sa k tomuto ešte takto nestávalo ako dnes. Hm, správa takisto uh, hovorí veľmi jasne o téme korupcie a transparentnosti, že čím viac vlád sa na tom sa podiela na týchto na, na týchto aspektoch, tak tým lepšie sú tie obchodné vzťahy. A ja si myslím, že my jednoducho potrebujeme transparentnosť. Tá správa je tu absolútne jasná. Konvergencia a priestor pre rôzne politické oblasti, toto je veľmi citlivá téma, o tej sa, sa tu stále spomínala. No už koľko priestoru, koľko manevrovacieho priestoru e, sa má politike nechať. A, koľ, a kedy nejaké ustanovenie z obchodného práva porušuje a, alebo sa dotýka dotkne iných e, právnych predpisov. Už e, tieto rozpory sme tu vždy mali a keď si pozriete riešenie sporov v obchodnej oblasti, máme tu rozhodnutia grémy a myslím si, že tie veci, ktoré boli pred 20, 20 e, rokmi ešte zohľadňované pri prvom paneli UNICEF, už sa dnes nepovažujú za nekompatibilné s VTO. My, ja si myslím, že budeme mať čím ďalej tým viac takýchto príkladov e, práve z tohto politického manevrovacieho priestoru k tým poznámkám parlamentárov nemôžem nič povedať, ale musím povedať toľko, že vy ste tu fórum stakeholderov VTO. Je to predsa veľmi zmysluplná záležitosť. My sa každý rok stretávame. Stretávame sa aj s inými zúčastnenými kruh, okru, kruhmi a brážami a diskutujeme a tie diskusie sú veľmi úspešné. Za posledné 2-3 roky sme predsa mali veľmi dobré aj verejné diskusie. A, ale uh, samozrejme s tými výsledkami, aké sme mali. Teraz tej otázke, že ste boli sklamaní chýbajúcimi konkrétnymi návrhmi. Keď to budete presne e, čítať, tak e, uvidíte, že tam návrhy sú, ale nie sú úplne konkrétne, pretože keby sme ich skonkretizovali, tak by nás zlinčovali. Všetci by povedali, že toto sú návrhy, ktoré nikto nemôže zrealizovať. A samozrejme, Áno, je to tak, e, kde je e, tá politická vôľa dostať VTO o krok ďalej. Existuje vôbec takáto politická vôľa? Ja si myslím, áno, je to, e, by som povedal, um, také vedomé, taký trošku vedomý odstup práve v tejto, alebo taká vedomá opatrnosť práve v tejto správe. Um, my si jednoducho musíme pozrieť, že to, kde sme a čo sa uvádza v tejto správe. Existuje ešte veľké množstvo tém, ktoré množstvo dôležitých tém, ako sú investície, služby, tiež A je to, je, je to vždy zaujímavé, keď sa budú môcť robiť návrhy a členovia potom budú musieť rozhodnúť, či e, dospeme ku konsenzu alebo nie. A či o týchto témach budeme rokovať. Ďakujem, ďakujem vám pekne, hovorí pán predseda. Ja som hovoril, že existuje celý rád krajín, e, ktorý e, zdá sa berú tento voľný obchod ako, ako zajatca, aby dosiahli iné témy. Môžete sa k tomu vyjadriť. Áno, zástupkynia komisie, ďakujem. Myslím si, že e, mnohé krajiny budú konštrukt, posúvať konštruktívne, pretože aj oni potrebujú výsledky a, a, a to, aby sa posilnila VTO. A, aby sa posilnila všeobecné, aby sa posilnilo všeobecné partnerstvo v zahraničnom obchode. Nož, Mm, nechcem špekulovať e, veľmi o tejto správe, bol, bola tu otázka na komisiu, budem e, e, hovoriť k tomu a potom možno snáď e, všeobecné poznámky k ďalším veciam. Takže tá otázka na komisiu e, v oblasti sanitárnych úprav, fitosanitárnych úprav, bezpečnosti potravín. Tu musím ešte raz potvrdiť, že my v Európskej únii Máme veľmi rozsiahlý, eh, jasne vymedzený rámec pre fitosanitárne opatrenia. Toto platí aj pre obchod s Európskou úniou a toto sa v plnej miere používa. Ja môžem potvrdiť, že tomu tak je. Samozrejme, my používame naše úpravy a takisto vytvárame nové úpravy, pokiaľ sú potrebné, tak aby sme zabezpečili zdravie a bezpečnosť európskych spotrebiteľov. Existovala, bola tu teda celý, bol tu celý rad otázok eh, vznikajúce sa dopadu svetového obchodu. Tu chcem poukázať na to, čo povedal predseda Barroso na Európskom samite vo februári. Existuje uznesenie, existujú domáce úpravy jednotlivých krajín, ktoré môžu využívať pri liberalizácii obchodu a bilaterálnych vzťahoch. Takisto tu boli nejaké otázky na správu týkajúce sa nedostatku detailov a formulácie, presne formulácie opatrení. Ja si myslím, že sú výnimky, alebo je výnimka, um, že, mu, že to je výnimka, že to musíme byť flexibilní, keď si zoberieme celý vývoj, tam, kde to je relatívne, voči ostatným krajinám, tu máme isté špecifika v týchto odporúčaniach, možno, že aj čo sa týka iných, iných správ, niektoré správy sú e, naformulované všeobecnejšie a niektoré obsahujú priame odporúčania o tej, v tom všeobecnom, tej všeobecnej hospodárskej sfére za posledných 10 rokov, možno aj dlhšie. Ehm, my si musíme pozrieť, ako sa takéto konkrétne opatrenia prejavujú na jednotlivých e, branžiach a naša organizácia bola dopytovaná, zakladá e, túto otázku aj e, do Ženevy a to, čo sa hovorilo po chodbách, Nuž. Boli skutočne členovia, ktorí hovorili, že e, tam boli veľké diferencie aj v rámci expertnej skupiny a že práve preto e, bol, bol, boli tie odporúčania e, nielen pri flexibilite, ale aj pri diferenciácii urobené takto všeobecne. Takže to boli tie body, na ktoré som reagovala a môžem samozrejme reagovať aj na ďalšie. Ďakujem veľmi pekne. Dosta, takže ukončili sme tento bod. Ehm, ďakujem pekne za účasť a ďakujem pekne aj členom IPU, že ste boli eh, s nami prítomní počas týchto bodov. Samozrejme, ak chcete zostať pri ďalších bodoch, nech sa páči, máte túto možnosť, aj keď nie sú priamo prepojené s otázkami VTO. Ak sa rozhodnete, že opustíte túto miestnosť, tak by som vám chcel oznámiť, že zajtra o 10. budeme pokračovať v našom zasadaní. a chcel by som vás poprosiť, aby ste boli prítomní od 9.15, aby sme mohli zabezpečiť včasnú začiatok. Máme dostatok práce na sedanie riedce výboru. Ďakujem pekne za vašu návštevu. Poďme teraz k nášmu bodu 20. Ďakujem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 Chcel by som poprosiť tých, ktorí odchádzajú, aby, popros- aby odišli čím rýchlejšie a podľa možnosti potichu. Ďakujem pekne za pochopenie. Ah, okay. Next item again. Dobre, ďalší bod, bod číslo 20. Toto je stanovisko nášho výboru pre výbor ENVY, ktorý je gestorským výborom. Ide tu o legislatívnu zložku zmena smernice o kvalite palív a ide o smernicu, zmenu smernice o obnoviteľných zdrojoch energii. Naším spravodajcom je Josef Andreas a budeme diskutovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené k tomuto návrhu stanovisko. Opätovne môžem vás poprosiť, aby ste boli kooperatívni. Josefa, nech sa páči. Eh, eh. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže ako ste povedali, ide tu o stanovisko. Gestorským výborom je výbor Envy a už sa uskutočilo pracovné stretnutie, na ktorom sme hovorili o tejto téme. Teraz budeme hodnotiť, alebo budeme sa zoberať hodnotením pozmeňujúcich návrhov. Tu sa načrtne celý rámec. Ide tu o kvalitu paliu a ide tu o obnoviteľné zdroje energie. Je tu 103 pozmeňujúcich návrhov, čo nie je veľmi málo. A tu vidíme, aká je dôležitá táto téma. A teda aj celá správa. Je tu viacero otázok, o ktorých by sme mali diskutovať a rozhodne by sme to tak mali spraviť. Jedna vec je uznávanie základu pre výpočet pre nepriame využívanie pôdy. O tom sme už mali prednášku a hovorilo sa, že no možno to nie je úplne dokonalé, ale je zložité to nejakým spôsobom zmeniť. Okrem toho musíme tu mať nejaký výpočet, nejakú možnosť výpočtu. A potom druhá vec sa týka toho, že potrebujeme mať spolahlivé údaje, ktoré sú efektívne, a ktoré môžeme potom aj obhajovať, ak by teda boli prípadne nejaké námietky. Potom ide o vypočíta eh, nie emisí CO2 od roku 2020. My sme toho názoru, že biopaliva druhej generácie musia splňať také isté pravidlá udržateľnosti ako prvá, prvá kategória, nesmieme to diferencovať. Ide o to, že je tu istý model, ktorý ešte nie je vyzretý, a jednoducho musíme si uvedomiť, že to priamo ovplyvňuje blízku budúcnosť. Myslíme si, že by bolo dobré, aby tu bolo určité prechodné obdobie a by tu bola aj istá miera flexibility. Pokiaľ ide o tie maximálne hodnoty, tie stropy, tak je to zaujímavý pozmeňujúci návrh, ktorý sa zaoberá energiou, elektrickou energiou. Tu ide o obnoviteľné zdroje s tým odpočítaním 10%, to je bolo isté zaujímavé, lebo tým pádom by sa trošku upravil ten návrh komisie, malo by to významný vplyv na trh. Pokiaľ ide o tie multiplikátory, istáva to otázka, či chceme zachovať. E, ten základ pre výpočet je veľmi zložitý. Otázka je, či je tu dostatok stimulov pre biopaliva druhej generácie. Jednoducho tieto stimuly potrebujeme to znamená, že my sme boli ochotní akceptovať pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol riešiť tento problém. Zaujímavé sú aj príspevky, ktoré sa týkajú zlepšovania transparentnosti, ako aj zvýšenie účinnosti národných systémov. Je tu istý problém a síce, či v rámci tejto smernice je to skutočne na tom správnom mieste a tu ide o kompetenciu členských štátov a preto je dôležitá otázka, kde by sa to mohlo umiestniť a komisia sa, by sa to mala vyjadriť. Takže je to pomerne technická správa, ktorá je komplikovaná. Uskutočili si viacer technické zasadania a ja som toho názoru, že sa musíme snažiť dosiahnuť pokrok pri tých bodoch, na ktorých sa, o ktorých sa zhodneme a nie tam, kde sme, roz, máme rozdielne názory. Ako som už povedala v rámci prvej prezentácie tejto správy, ide o to, že sú tu veľké očakávania a komisia musí objasniť niektoré veci, to je skutočne nevyhnutné, takže mňa by zaujímalo, ako sa komisia stavie k otázkam udržateľnosti a potom ide o ten výpočet, to je veľmi dôležité. Áno, ďakujem, áno, áno, vidíme, že tu viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov a tento počet dokazuje, že aký je veľký záujem o túto zložku. Vypočujeme si teraz tieňových spravodajcov z EPP. Elizabeth Köstinger, nech sa páči, máte slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne spravodajkyni za úvodné slovo. Vítam to, že v rámci prvého technického zasadania na úrovni technických spravodajcov sa podarilo vyriešiť niektoré body, takže bolo by možné dosiahnuť zhodu. Myslím si, že práve pri tých stropoch a pokiaľ ide o kritérie udržateľnosti, tak skutočne bude iste možné, aby v rámci aby sa teda politické skupiny približovali, aby sa hľadali riešenia. Väčšie problémy a už sa to čiastočne spomínalo zo strany spravodajkyne, sú ten model výpočtu a potom to viacnásobné započítanie. Aj o tomto sme už mali rozpravu. Bola to istá prezentácia a viaceré výbory sa zaoberajú touto, touto témou, sú do procesu zapojení. Komisia konec koncov v viacerých stanoviskách priznala, že tento model výpočtu e-look skutočne je nedostatočný, chybný, nedosahuje ciele a skutočne nemá vypovedaciu hodnotu. Na tomto mieste by som chcela odporovať spravodajkyni v tom, keď ona povedala, že nie je to dokonalé, ale jednoducho potrebujeme teda určitú základňu pre výpočet. Áno, s tým v zásade súhlasím, ale chcela by som varovať pred tým, aby nedokonalý model pre výpočet e, bol vlastne odsúhlasený v tejto oblasti. Myslím si, že by tu mohli vzniknúť väčšie škody ako prospech. A ja som si pozrela aktuálnu štúdiu Technickej univerzity v Berlíne, kde skonštatovali, že v rámci tohoto modelu ILUK sú veľké rozdiely podľa toho, ako sa používajú tie faktory, až do výšky 200% až do 1700% nad tie hodnoty, ktoré majú fosilné paliva. To je skutočne nezávislá univerzita, takže myslím si, že by sme si to mali pozrieť, zaoberať sa tým, čo nám vlastne hovoria vedci už v tejto fáze a musíme byť obozretní. A to ešte predtým, ako príjmeme politické rozhodnutie, lebo takýto nevyzretý model, ktorý môže ovplyvniť náš hospodársky sektor, kde pracujú tisícky ľudí. Myslíme si, že dôležité všetko zvážiť. Druhý bod sa zaoberá tým osobným započítaním. Spravodajkyňa už o tom hovorila čiastočne. Viem, že z politického hľadiska je tu istá preferencia, ktorá sa týka toho, že všetko je ducho zadeliť do kategórií dobré a zlé. Myslím si, že v oblasti produkcie energie je dôležité trošku diferencovať je dôležité mať určitú vyváženosť medzi jednotlivými skupinami a to znamená, že v budúcnosti by sa nemalo hovoriť o dobrých a zlých biopalivách a nemyslím si, že to by bolo nejaké prospešné, keby sa postupovalo inak. Sú to rozličné generácie, je rozličný vývoj s rozličnou dynamikou. Musíme sa zamerať viac na druhý a tri, druhú a tretiu generáciu, ale nie prostredníctvom delenia na dobré a zlé, čierne a biele, Myslím si, že to by nebol správny prístup. A okrem toho je zaujímavé aj to, keď si pozriete, čo, sa v, čo v konečnom dôsledku to znamená, keď viacnásobne započítame biopaliva. Totiž to neznamená, že budeme mať nárast biopalív v sektore dopravy, bude to znamenať presný opak. Totižto ak tým viacnásobným započítaním iba 25 istého biopaliva bude stačiť, zatiaľ čo pri palive z iných zdrojov by bolo treba 100%, tak vlastne dochádza tu k strate podielu biopalív vo výške 75%. To nie je udržateľné a nie je to ani ekonomické. V konečnom dôsledku to bude tak, že malé a stredné podniky v Európe, ako aj pracujúci v tomto sektore, budú tí, ktorí tu, tu utrpia škodu, takže dôležité je všetko zvážiť, položiť si otázku, čo je z dlhodobého hľadiska prospešné pre Európu ako oblasť podnikania a inovácií. Potom je nutné zohľadniť aj to, čo to bude nášho stredného hľadiska v oblasti bilancie palív. Takto sa musíme zamýšľať. Uvidíme ako ďalej. Sú tu viaceré modely, ktoré doslova podporujú ďalšiu závislosť. Predtým by som chcela varovať. A bolo by dobré sa asi viac zaobrať technickými detailami aby sme dosiahli dobré, konkrétne politické riešenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Katarín Bierder, Alde. Ďakujem pekne. Za slo- ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za dobrú správu spravodajkyni. Toto je otázka, o ktorej vieme, že jej dôležitosť rastie Vieme, aké to má dôsledky. My chceme znižovať naše emisie CO2 a preto chceme nájsť dobré riešenia. Je tu množstvo inteligentných ľudí, ktorí sú inteligentnejší ako my, šikovnejší a zarábajú viac peňazí zaujímavejším spôsobom. A Tu sme sa dostali k téme zmeny e, využitia pôdy. Ja ako aj ostatní kolegovia predložili mnohé pozmeňujúce návrhy, snažíme sa k tomu pristupovať konštruktívne. Pokiaľ ide o tento výbor, niekedy tých informácií máme viac, niekedy menej. Zaoberám sa predovšetkým vecami z hľadiska obchodu. Môj pozmeňujúci návrh je číslo 44 a tu požadujeme o úplnú správu. Žiadame plnú správu, aby sa dostal na tento výbor. Chcem byť informovaný. Toto je pre mňa veľmi dôležité. Vlastníctvo pôdy pre všetkým v európskych štátoch je veľmi zložitý problém. Nie je to obchodná otázka, ale keď hovoríme o zmenu využitia pôdy, tak tu ide o to, že v rozvíjajúcich sa krajinách nie je štruktúra uznávania vlastníctva pôdy. To znamená, že budú tu určití obchodníci, ktorí keď budú pôsobiť tak, že majú vlastníctvo, a ponúknú im určité stimuly, aby prevzali pôdu. Bude tu veľký tlak na lokálne združenia, bude tu ekonomický tlak. Na tomto výbore sme dlho diskutovali o obchode versus životnom prostredí a napríklad je Kolumbie vidíme, aké je zložité riešiť takéto otázky. Ale zdá sa, že teraz to vedie k pozitívnym výsledkom a tá otázka vyžde pôdy je opätovne na programe a zdá sa, že tu je vykonaná pozitívna práca. A je zaujímavé pre nás Európy sa pozrieť na rozvojové štáty a zaoberať sa tým, ako je riešená otázka transparentnosti. Tu ide o to, ako využiť pôdu, ktorá je v dispozícii pre pestovanie, ale aj pre ťažobný priemysel. Tu ide o to, že akým spôsobom je možné odolať tým ponukám na prevzatie pôdy. Ja som prednedávno navštívila jednu dedinu v Malavi. Bola som prvá biela žena, ktorá navštívila túto dedinu že to bolo zaujímavé stretnutie. Bola to izolovaná dedina, všetci mali mobilné telefóny. To je určitá technológia, ktorá im môže pomôcť v rámci transparentnosti. Nám sa podarí znížiť emisie CO2 iba, keď budeme spolupracovať s členskými štátmi, s Európskym parlamentom, s priemyslom, ak budeme konštruktívne spolupracovať. Myslím si, že táto správa je veľmi dobre načasovaná. Na záver by som chcel ešte dodať, že si robím veľké obavy, keby sme to mali veľmi komplikovaný systém výpočtu. Je to určitá prožitosť pre inteligentných ľudí, ktorí do toho mohli zasiahnuť, ovplyvniť to, aby sa dosiahlo to, čo my chceme dosiahnuť. Takže skúsme k tomu pristupovať rozumne, aby to bolo čo najjednoduchšie, čo sa týka tých metód výpočtu. A ďakujem pekne spravodajkyni za úsilie. Thank you. We have to conclude this file in 10 minutes. I ask for your... Ďakujem pekne. Takže komu dáme teraz slovo? Je to Paul Murphy, GUE. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajkyni. Ten, kto si pozrel pozmeňujúce návrhy, vidí, že mnohé pozmeňujúce návrhy sú v protiklade, teda sú tu rozličné smerovania, takže sú tu určité veci, kde sa podarí nájsť kompromisy, ale niekde, kde, niekde inde sa kompromisy nebudú asi možné. Z nášho hľadiska ide o to, či chceme túto tému riešiť vážne, či chceme povedať proti emisiám CO2 a či si uvedomujeme tie dôsledky, ktoré sa týkajú tých známych faktov ohľadne prvej generácie biopalív a ide aj o tie problémy, ktoré sú s tým prepojené. Preto musíme e, vážne pristupovať aj k týmto smerniciam a ide tu aj o to, že e, sú tu teda tie emisie CO2. V súvislosti s znižovaním bolo predložených viacero pozmeňujúcich návrhov a možno to zdôrazňujete kľúčové body, ktoré by sme chceli to zohľadniť a ide najprv o to, čo navrhla pôvodne komisia, maximálnu hranicu vo výške 5 my navrhujeme 3 Tu ide o to, čo sme diskutovali v minulosti a to sú tie problémy s prvou generáciou biopalív. Po druhé, pokiaľ ide o to faktoru, faktor ilook, od toho momentu, ako smernica vstúpi do platnosti. No a potom ide to o posilnenie kritériu držateľnosti, napríklad Ide tu o zameranie na preberanie pôdy, ide tu o právo domorodého obyvateľstva na potraviny a tak ďalej. To sú všetko dôležité kritéria z hľadiska udržateľnosti, ktoré je nutné zohľadniť. Po štvrté ide o to, aby sa posilnil systém verifikácie sťažností, a teraz, pardon, súladu. A tu Ide o to, že aby sa tu vytvoril model, ktorý môže zabezpečiť fungovanie verifikácie. A potom je tu ďalšia vec, taká širšia otázka, ktorá sa týka toho, do akej miery tie výrobky môžu byť označené ako pokročilé biopaliva druhej generácie. Vlastne aké sú tie kritéria, aby sme chceli navrhnúť, aby sa stiali vypustili viaceré z nich. Tu ide o tie zoznámy, ktoré sa týkajú kvalifikácie na e, označenie a musí nám byť jasné tie výhody predtým, ako e, budú nejako pozitívne označené tieto výrobky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Začíname diskutovať s ostatnými členmi výboru. Ako prvý dostáva slovo pán Lange. Ďakujem, pán predseda. Keď sa zaviedla vtedy dávno 10-percentná bol som jednoznačne proti, pretože som už vtedy videl, že s takouto kvótou budú spojené aj nesprávne investície. Všetci ma však e, ubezpečovali, e, že to tak nie je. E, obviňovali ma z toho, že spochybňujem ochranu životného prostredia samotnú. Teraz vidíme, že chceme zabezpečiť investície a e, chceme to celé úplne e, zmeniť. Chceme zabezpečiť, aby sa ten prechod minimálne urobil tak, aby boli e, zabezpečené tie investície, ktoré sú už začaté a aby boli dlhodobo stabilné. Inak no totiž stratíme veľa peňazí a mnoho pracovných miest a to rozhodne nemôže byť v záujme politiky EÚ. Teda chceme zorganizovať dlhodobý prechod. Ďalej po druhé, som rozhodne za to, aby v otázke dovozu sme postupovali rovnako ako v otázke našej domácej výroby. Je totiž neprípustné, aby naše kvóty na biopalivá sa plnili pomocou dovozov, ktoré sú produkované za nekontrolovateľných podmienok. Musíme jednoznačne povedať, že naše kvóty palív nesmú obsahovať eh, dovoz eh, eh, pochybných biopalív z tretich krajín. A to platí aj pre otázku vývozných dotácií. Je nepripustné, aby bioetanol, ktorý sa z Brazílie dováža do USA, aby sa potom opatril ďalšími subvenciami, keď sa dováža do Európy z USA. Toto jednoducho nie je v súlade s platnou legislatívou a nesmieme to pripustiť. No a po tretie, kvalifikácia použitých e, potravinových olejov ako biopaliv druhej generácie, to jednoducho je podľa mňa nepripustné. V Belgicku je síce veľká produkcia hranoliek, to by sa možno dalo pochopiť, že chcú využiť e, toto veľké množstvo oleja, ale aby sme označili všeobecne takéto druhy olejov, už prepálených olejov e, za nejakú formu biopaliva, aj čo sa týka dovozov z tretich krajín, daj, tak to podľa mňa by nebolo dobré rozhodnutie. Pán Des, ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj spravodajkyni. A ja budem stručný. Ja by som e, chcel zdôrazniť všetko, čo povedala kolegyňa Köstinger a Berlange. Stačí sa to popísať jednoducho, ako viete, som polnospodár, a som jeden z mála v Nemecku, ktorí pestovali repku. Nechápem, ako sa teraz eh, v súčasnosti táto repka hodnotí, kategorizuje. Nikdy sme eh, neboli svedkami takej zlej eh, vedeckej činnosti, ako v prípade zadeľovania tejto repky. A čo sa týka tej druhej generácie, tu súhlasím s Berntom. Podľa mňa je nepochopiteľné, že ak máme tekuté paliva vo forme výhrevného oleja, podľa mňa nemá význam z pevnej biomasy vytvárať e, a vyrábať tekuté biopalivá. Aj z ekologického hľadiska je to úplne nezmysel. Pevná biomasa má na väčšiu e, mieru e, užitkovosti, keď ju v takejto pevnej forme spalujeme a využívame ako palivo. To je podľa mňa úplne nepochopiteľné, aby sme spájali túto druhú generáciu sa takým nadšením ďalej po druhé ja by som ako plotvároz nikdy nebol povolil, aby sa z e, slamy robilo tekuté palivo. Ja predsa potrebujem slamu na úplne iné účely na mojej farme. Dopustili by sme sa obrovskej chyby, keby sme takto znehodnotili túto slamu. A ďalšie poznámky. Tu vôbec nechápem zelených, prečo sú proti tomu, aby e, sa z repky robili biopaliva zelení v našom výbore neustále žiadajú proteínovú stratégiu pre Európu. A keď máme 4 tony úrody repky a z toho získame 3,2 tony, pardon, 2,3 tony bielkovinového krmiva, a 1,7 tony oleja, E, znamená to, že z regionálneho hľadiska by sme z repky získali o mnoho viac e, proteínového krmiva ako z akýkoľvek zdrojov na regionálnej úrovni. Teda ja naozaj nechápem, o čo tu týmto zeleným ide. Repka je e, jedna z najlepších plodín, ktorú máme v Európe. Máme v Európe 4,5 miliónov hektárov repky a tie potrebujeme naliehavo. Repka je totiž jedna z mála rastlín, ktorá nie je náročná na pôdu, nedochádza tam k erózii pôdy. A toto všetko takýmto hodnotením úplne ničíme, to je podľa mňa nepripustné, je potrebné o tom ešte diskutovať. A veci, ktoré predkladajú tieto vedecké výpočty, e, ja jednoducho si dovolím tvrdiť úplne diplomaticky, že e, sú nekompetentní. Predseda, ešte predtým, ako dáme slovo predsed, e, spravodajkyni, dáme slovo komisii, pán Falštín. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajkyni za veľmi dobrú správu, aj za dobrú diskusiu na tejto dnešnej schôdzi. Vidíme, že je to téma, ktorá zaujala aj vás a sú s tým spojené aj veľmi významné aspekty medzinárodného obchodu a na tie netreba zabúdať. Mali by sme z pozície komisie najskôr povedať, e, zrejme, že plne súhlasíme so stanoviskom toho, že akokoľvek riešenie napokon predložíme v prístupe k faktoru aj look musí e, to obstáť v medzinárodnej kontrole, taktiež na úrovni VTO. Je to jeden z hlavných princípov analýzy komisie a objaví sa to aj v dopadovej štúdii komisie E, to bolo totiž jedno z kritérií, ktoré sme sa snažili dodržiavať. Domnievame sa, že návrh, ktorý predložila komisia, toto taktiež e, e, zohľadňuje. Ak dovolíte, teraz by som v krátkosti vysvetlil, čo presne komisia navrhuje, najmä spolu s spoločnou polospodárskou politikou, nielen pre váš výbor je to relevantné, ale zdá sa, že ani inde nie je úplne jasné, čo čo tieto stropy vlastne znamenajú. Nede tu o stropy toho, do akej miery e, biopaliva prvej generácie by sa mali konzumovať, alebo koľko takýchto biopaliv prvej generácie sa môže vyprodukovať. Je to jednoducho strop, ktorý sa vzťahuje na to, koľko týchto biopaliv prvej generácie chceme stimulovať e, formou európskych smerníc ako súčasť cieľov preobnoviteľnú energiu, to je niečo úplne iné. Keď stanovíme tento 5-percentný strop, to neznamená, že členské štáty by nemohli ísť nad túto úroveň v oblasti svojej výroby alebo spotreby eh, biopalív prvej generácie. To neznamená ani, že by členské štáty nemohli eh, poskytovať štátnu pomoc napríklad na biopaliva prvej generácie na úroveň týchto 5%. Znamená to len to, že členský štát nebude môcť pripočítať viac ako 5 k svojmu cieľu a tých, e, e, tie ďalšie biopaliva, ktoré bude potrebovať na to, aby splnil e, ten 10-percentný cieľ, to je mimochodom cieľ, ktorý sa stiahuje na všetky členské štáty, tie musia pochádzať z, z vyvinutejších biopaliv druhej alebo tretej generácie. V žiadnom prípade to nie je namierené na to, aby sme blokovali rozvoj biopalív, ak e, si to členské štáty želajú. Je to len opatrenie na zníženie stimulov, ktoré poskytuje európska legislatíva. Ešte by som v krátkosti vysvetlil to modelovanie, aj to sa totiž objavuje. Komisia veľmi jasne formulovala svoje stanoviská, čo sa týka rozsahu tohto prepočítavania my si nemyslíme, že toto prepočítavanie a hodnoty ILUK, ktoré vyplývajú z tohto prepočítavania, sú dostatočne pevné a rozsiahle na to, aby splňali ciele e, regulačného charakteru. Nemyslíme si, že toto započítavanie by sa malo určovať na to, aby sa určovali, ktoré druhy palív sú udržateľné alebo neudržateľné, alebo ktoré by mali dostávať šatú pomoc a ktoré by nemali. Myslíme si, že započítavanie sa môže používať ako signál pre trhy, aby sa zvyšila transparentnosť. Čo sa týka správ, ktoré členské štáty musia predkladať komisii aj v súlade so smernicou o obnoviteľnej zdroje energie aj o kvalite biopalív. Teda z týchto dôvodov už zohľadňujeme dosť výraznú mieru neistoty spojenú s týmto započítavaním a nezdá sa, že by sa to nejako v blízkej dobe zmenilo. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov z vášho výboru, je ich eh, tak mnoho, že sa nebudem ani pokúšať vyjadrovať sa ku všetkým. Možno však niektoré by som predsa len vypichol. Najskôr myšlenka toho, ako pristúpiť k obnoviteľnej forme elektriny. Ciele, ktoré sú v smernici, sa netýkajú biopaliv, týkajú sa obnoviteľných zdrojov energie v doprave. To znamená, že obnoviteľné zdroje, ktoré sa e, využívajú v doprave vo forme elektrického prúdu, aj to sa bude počítať. to znamená, že by sa to započítovalo viackrát, najmä ak zvážime, že vo vlakoch v železničnej doprave sa využíva tento recyklovaný elektrický prúd A keď zvážime taktiež podiel obnoviteľných zdrojov v um, elektrine, znamenalo by to, že sme už veľmi blízko našim cieľom, ale to nám tu naozaj nejde. My eh, tu chceme zaviesť eh, ďalší multiplikátor, ktorý sa bude vzťahovať na cestnú dopravu, pretože to by podľa nás vytvorilo ďalšie stimuly eh, v súvislosti s elektrickými vozidlami. Ale nebude sa to týkať obnoviteľnej elektriny v iných formách dopravy. Ešte k niektorým ďalším otázkam. Vlastníctvo pôdy a práva vlastníctva. Komisia sa už k tomu vyjadrila koncom marca v pokrokovej správe, ktorú sme predložili. A tam sme dospeli k záveru, že zatiaľ nie sú dôkazy o tom, že by ďalší dopyt po biopalivách v Európskej únii spôsobil nejakým spôsobom negatívne dopady na využívanie pôdy alebo na práva, na um, vlastníctvo pôdy alebo na, že by to viedlo k, vo väčšej miere k zaberaniu pôdy. A ešte posledná vec, ak dovolíte, e, to sa týka toho viacnásobného započítavania my chceme vyslať trhu jasný signál, e, že existujú biopalivá, ktoré by mali e, niesť pridanú hodnotu. A to sú biopalivá, ktoré sa vyrábajú z niečoho, čo sa nevyžaduje pôdu. Teda predovšetkým odpad e, a rôzne zvyšky, ale taktiež riasy. Tie nejako nezaťažujú využívanie pôdy a práve na toto sa chceme zamerať, pretože chceme predísť e, ďalšiemu využívaniu pôdy na biopaliva. Myslím, že správa obsahuje mnoho dobrých prvkov. E, iba v niektorých e, oblastiach by sme neboli celkom spokojní, keby prešli pozmeňacie návrhy v takej forme, ako sú predložené. Ďakujeme pekne. Na záver spravodajkyňa Josefa, nech sa páči. Sí, gracias a todos los intervinientes. A, a... Ale ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa prihlásili o slovo. A, tak, ako aj tým, ktorí sú môjho názoru, ako aj tým, ktorí, tým, ktorí majú iný názor. Všetko je, je to jasné. A my toto nechceme robiť. A my to nechceme, my nechceme vlastne vyklúčovať lesy v tretich krajinách, určite nie. Ale ide nám o cestu, je ILOK robust, taký robustný a solidný, ako to komisia tvrdí. Komisia hovorí, že toto je docela jediný model, ktorý máme. Um, je to ale tak. Um, keď nám, keď nám toto komisia uh, predložila, tak je to adekvátne a primerané. No a my chceme e, samozrejme vidieť aj iné možnosti, ktoré by boli možné, alebo iné varianty pre pohonné hmoty napríklad. A takisto výpočet určitých substancií. Zoberieme si tam substancie alebo zoberieme si percentuálny výpočet. Takže toto všetko je niečo, čo e, by sme mali, čo by sme mali e, zohľadniť sú tu isté obavy, sú tu námietky a potom samozrejme sú tu obavy tých, ktorí nám produkujú, ktorí investovali. A títo hovoria, že my chceme, aby nám komisia povedala, ako to vyzerá. Aby Eh, sme si boli vedomi toho, ako eh, to vyzerá v druhej generácii, lebo doteraz vyrába len prvá generácia a my chceme vytvoriť predpoklady, aby tam bola úspešná aj druhá generácia. A chceme, a chceme tie, eh, to urobiť tak a vytvoriť tieto rámcové podmienky tak, aby tam tie stimuly existovali. Už dobre, tá správa je veľmi technická. Komisia musí ešte nám poskytnúť technické špecifikácie na to, aby sme mohli vyslať jasný signál, že toto sú naše prioritné opcie a nechceme, aby sa pestovali suroviny na biopohonné hmoty tam, kde by e, ohrozili zásobovanie potravinami. Ale v každom prípade si musíme byť vedomi toho, že tá situácia je nejasná a veľmi komplikovaná. Áno, je to skutočne veľmi sporná téma, hovorí pán predseda. E, budeme o tom hlasovať v júni na ďalšom zasadnutí výboru. Dobre, takže teraz prejdeme k bodu rokovania 25. No, takže Trinidad a Tobago v rámci zmiešaného parlamentného výboru Tukaj fórum David Martin je spravodajcom a dostane slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja e, vás prosím, aby ste e, počúvali. Vážení kolegovia, áno. pri závere toho Karifora sa má zriadiť kontrolný výbor. Toto je jediné, jediná, jediné takéto fórum, ktoré sme zriadili a mal, výsledky mali byť skontrolované. To je druhýkrát, čo sa stretávame. Bolo to v Bruseli 2011 a tentokrát e, sme sa stretli s Trindom a Tobagom bolo to veľmi dobré organizované stretnutie na vysokej úrovni. Sme mali zastúpenie našich karibských partnerov, mali sme malú delegáciu, šesť poslancov, ale všetci boli veľmi, veľmi aktívni. Aktívne sa zúčastnili na tejto konferencie. Konferencii mohli sme byť hrdí to prvé zasadnutie sa venovalo interným otázkam. Mohli sme e, e, mohli sme e, si povedať a mohli sme byť spokojní, že boli zastúpené všetky fóra, aj poradný výbor. Boli to všetky veci, ktoré boli dôležité a mohli sme sa venovať obsahovým otázkam. Jedna otázka, druhé zasadnutie. Bol to veľmi zaujímavý program. Mali sme tu viacero prác ale nebude to indiskrétne, keď poviem, že neviem, predtým to bolo také trochu frustrujúce, ale tentokrát to prebiehalo veľmi profesionálne, boli, venovali sme sa dôležitým otázkam a išlo o redukovanie e, colných sadzieb, e, predovšetkým e, v oblasti papiera a starých vozidiel. Komisia sa veľmi jasne vyjadrila k clám a my sme to podľa nášho názoru nemohli ďalej meniť. Potom boli Uh, tu boli vznesené otázky týkajúce sa uh, istých prísľubov uh, v oblasti cla. No a takisto sa monitorovali dopady na Karibik. No a potom rozličnosti v kultúre, rôznosti a, uh, možnosti, ktoré by vytv- sa vytvorili E, vytvorili uzatvorením dohody hospodárskej dohody, hospodárskej obchodnej dohody a to dopady na, na kultúru, šport a tak ďalej, vzdelávanie. No, Takisto e, sme mohli konštatovať, že e, pokiaľ sa pre tieto krajiny využijú všetky možnosti, tak možno dosiahnuť aj pokrok. Potom disk, boli diskusie, jedna z tých tém nebola hospodárska téma, išlo vlastne, išlo vlastne o to, aké požiadavky musia splniť karibskí občania, pokiaľ by chceli navštíviť e, členské štáty EÚ. O tom sa ešte stále diskutuje. A potom karibské e, podniky, ktoré by chceli obchodovať v EÚ a ktoré ale neodpovedajú vízovým požiadavkám, či sa tu dá niečo zmeniť. Potom prezentácie zo strany výrobných branží, architektov, takisto Eh, sa poukázalo na eh, možnosti a nevýhody využívania takýchto partnerských dohôd. No a eh, takisto budúcnosť takýchto dohôd. Navštívili sme univerzitu, pozreli sme si spôsob vzdelávania a, a ide takisto tiež o cestu EÚ smerom ku globálnej nému hospodárstvu. Z časti sú na univerzitách sa používajú e finančné prostriedky EÚ, takisto v oblasti cestovného ruchu. Konferencia bola ukončená a vedúci misie sa stretol s európskym, teda to ukončili spolu s európskym veľvyslancom. Bolo to veľmi pozitívne, boli sme veľmi milo prekvapení snahou zo strany našich hostiteľov. Samozrejme sú isté obavy, pretože táto dohoda, partnerská dohoda ešte nefunguje v, plnom, v plnej miere a samozrejme museli sme Museli sme si povedať, ako by to malo byť a aké dopady to bude mať, keď budú fungovať v plnej miere. Áno, hovorí pán predseda, tie obrázky a fotografie ukazujú, že bola príjemná klíma. Nech sa páči, kto sa chce vyjadriť. fanfest. Áno, ďakujem, pán predseda. Môžem sa pripojiť len k tomu, čo povedal môj predrečník. A on fantasticky viedol celú túto misiu. Tá spolupráca a nálada medzi európskymi poslancami bola takisto vynikajúca. Naši hostitelia toto výborne zorganizovalo, zorganizovali a išlo tu vlastne a ide tu o krajiny, ktorým by sme mali pomôcť pri prekonaní určitých problémov. Ide tu samozrejme tiež o určité asociácie, určité združenia, ktoré pre tých krajinu nie sú vždy najlepšie. Máme um, Makary Forum Maka a tak ďalej. V niektorým, niektorých uh, sú tie krajiny, v tých druhých sú tie ďalšie krajiny zase, ale nie sú všetci spolu. A toto potom robí problémy aj pri aplikovaní uh, partnerskej dohody. To sú potom aj tiež teritoria, ktoré v podstate nie sú nezávislé, niektoré patria k európskym krajinám. No a toto uh, je trošku problematické sa... Toto, je, toto predstavuje problém pre tieto krajiny samotné. Interne sa nejakým spôsobom dohodnúť a zjednotiť. Pán Martin povedal v každom prípade, že je dôležité, aby sme si tieto partnerské dohody ponechali zo, Európ, zo strany EÚ. E ja pracujem takisto vo výbore pre rozvoj, takže Um, napríklad tá otázka poskytovania víz na cesty do Európy, o tom hovorili naši hostitelia, tu nás žiadali o istú takú vyššiu mieru flexibilitu, clá a tak ďalej. Samozrejme, ja nechcem opakovať to, čo Martin pred chvíľou povedal. Tá správa je veľmi dobrá a nemám k tomu čo dodať. Ďakujem. Pani Nikolo? Pa, pán Nikolo. Dovolte mi takisto poďakovať sa e, šéfovi delegácie, pretože bola veľmi zaujímavá cesta. Je to vzrušujúce, vzrušujúci región mm, a celá táto oblasť, pretože existuje množstvo privilegovaných vzťahov, napríklad so Spojenými štátmi americkými, to sú veľmi úzké e, vzťahy v každom ohľade. No a potom s časťami Južnej Ameriky napríklad, potom máme Európu, dá je síce dosť ďaleko, ale napriek tomu e, tu existujú uh, historické alebo tradične silné prepojenia. No a my sme mali v plene minulý týždeň e, minulý týždeň sme, mal, sme hovorili o budúcich vzťahov z USA, ale kultúra a kultúrny priemysel to je niečo, o čom by sme mali ešte hovoriť práve na Cariforum. No už e, ľudia sú tu veľmi dobrí a oni nám majú čo poskytnúť. Môžeme sa od nich veľa učiť. Teraz otázka víz. To chcem takisto počiarknúť. Pre našich hostiteľov to bolo mimoriadne dôležité. Oni to viackrát uh, akcentovali a myslím si, že tu sme na nesprávnej strane, lebo v tomto regióne nie je nejaká migračná problematika, toto nie je relevantné, ale je to veľký, veľká bariéra práve pre obchodníkov. Ďakujem. Chce niekto ešte záver, urobiť záver, ako vidíte vy? A toto angažma zo strany parlamentárov z Karifora, ako to vyzerá? s aplikáciou toho dohovoru? No, toto je veľmi dobrá otázka. Tá parlament, to parlamentárne fórum je myslené, že budú sa stretávať parlamentári a e, navzájom zastúpenie na, zo strany našich hostiteľov. To bolo veľmi vysoké, e, to boli veľmi vysoké posty, ktoré tam boli zastúpené. Neboli to len parlamentári, ale napríklad aj minister hospodárstva a uh, cieľ parlamentného fóra by malo byť, aspoň ja to tak vidím, pracovať na určitých témach na parlamentnej pôde. Samozrejme je tu záujem e, zo strany vlády vytvoriť z Karifora hospodárske fórum, Ale áno, určite je to veľmi dobré, pokiaľ eh, máme parlamentné výbory, ktoré spracujú pri takýchto dohovoroch. Z našej strany to bolo vyhodnotené veľmi vysoko. Dobre, bod 26, eh, stav prebiehajúcich rokovaní v rámci trilógu. Nikto zo spravodajcov nie je tu, ale ja vám tiež môžem v krátkosti načrtnúť, ako to vyzerá. Takže stav trilógu. Čo sa týka rámcového dohovoru MFRA. Gruzínsko, toto samozrejme je všetko prepojené. My sme krátko pred dohodou s radou komisia a túto iniciatívu pardon, stiahla e, iniciatívu k rámcovému dohovoru, ale ďalší dvaja legislatívci, to znamená, že my a rada, my sme sa dohodli na takzvanom, na takzvanom virtuálnom dohovore a dohodli sme sa, že, vytvor, že vypracujeme a schválime spoločné prehlásenie e, k agende Gruzínsko. A tým vlastně zabijeme dve muchy jednou ranou. A potom tu budeme mať ešte obchodné vyhlásenie, hospodárske vyhlásenie, ktoré do toho zapracujeme. Zapracujeme do toho dohodu a do toho kompromisu, ktoré sme e, vypracovali e, s radou, no ale nebude to môcť byť dohovor taký, aký ho poznáme, pretože komisia sa stiahla. No a možno, že ešte dnes večer, tak za takú pol hodinku budeme mať trilog s radou. No a možno sa dohodneme. A toto by sme skutočne veľmi uvítali. Pretože doteraz sme pre Gruzinsko nevedeli nájsť riešenie. Teraz Omnibus 1 a 2. Tu sa dosiahlo množstvo pokroku pod írským predsedníctvom alebo za írskeho predsedníctva. Mnohé úlohy z našej strany boli splnené. Omnibus 2. To, tu, mám, tu, máme, tu máme nášho spravodajcu, ktorý očakáva reakciu zo strany tieňových spravodajcov bez toho nemôže e, sa s radou dohodnúť, či s tým súhlasí alebo nie. Ale je tu istá pravdepodobnosť, že ten tým sa vyjadrí za najnovšie e, návrhy rady. Ale čo sa týka omnibusu 1, pani Kvisotovs je spravodajkňa, tam ešte nie sme tak ďaleko, pretože ponuka zo strany rady ešte nie je uspokojivá v plnej miere. Určite máme isté signifikantné, markantné kroky sme, e, našim smerom. Mnohé, mnohé tie agendy sú prepojené, takže môžeme sa dohodnúť na oboch týchto agendách naraz a nie len na jednej, takže toto je jasné, že predtým, ako sa dohodneme na dvojke, sa musíme, musíme počkať na kompromis na dohodu e, v Omnibus 1 ale môj osobný názor, ja som sledoval tieto rokovania, takže myslím si, že ideme smerom k dohode. A potom sa dostane, potom dostaneme do plachiet. Ďalších rokovaní čerstvý vietor, myslím, a očakávame to v budúcich týždňoch. Myslím, že to sú veľmi dobré novosti. Máte k tomu nejaké otázky? Áno, len takú malú otázku. Teším sa samozrejme z toho pokroku v Omnibus 2. Bude to ešte ukončené pod zájrického predsedníctva, alebo je to príliš krátka doba? No neviem, uh, musíme sa na to pozrieť, ale um, mám nádej, že áno. Um, musíme počiarknúť jedno, že je to dôležité a je to prvýkrát, kedy komisia stiahne návrh, pretože nie je, e, pretože nie, súhlasí so spôsobom, na akom sa dohodli e, ďalší dvaja legislatívci. To je prvýkrát, kedy komisia stiahla takýto návrh. E, prvýkrát sme sa v podstate do toho takto zahryzli a našli, našli riešenie s radou. A v podstate to jedno nariadenie je prakticky vyriešené. E, tá forma nariadenia tu nie je, ale veľmi sa do toho angažujeme a do budúcnosti to bude znamenať, že všetky prípady finančnej podpory budú môcť byť e, robené, podporené inak, e, oveľa rýchlejšie a a pokiaľ to príde do parlamentu, tak to tak budeme postupovať len od prípadu k prípadu a toto je veľmi dobrý výsledok pre a, Európsku úniu a krajiny e, a naše členské štáty, ktoré chceme podporiť. Je to síce dosť originálny postup, ale právna služba rady nemala žiadny, a právne služby teda nemali žiadne námietky proti tomu, tejto novej forme a ja dúfam, že dnes večer, možno, že, budem, e, že dnes večer budeme môcť dosiahnuť oficiálnu dohodu. Nie, ešte nie sme hotoví, práve to bolo povedané. Ešte pozorovateľské skupiny. Je tu niekto? Bernd? Kolumbia a Peru. A anglicky to no tu máme dve, dve o. Možno, že E, možno, že to pochádza z tej nemeckej tradície. My v Nemecku hovoríme Kolumbia. No, monitorovacia skupina, pozorovateľská skupina zasadala a zistili sme, že poprvýkrát e, sme aj po e, poprvýkrát sme zostali aktívni aj po, po uzavretí obchodného dohovoru roadmap, budeme to, budeme to sledovať, čo sa týka Kolumbia a Peru. Každé dva mesiace e, to budeme e, sledovať a e, budeme pozývať veľvyslancov z týchto krajín, takisto komisiu, ktorá sa zaviazala tento proces sprevádzať. A chceme, tak ako sa to uvádza v uznesení parlamentu, na ktorej sme sa dohodli, budeme rok po vstúpení do platnosti tohto dohovoru zorganizujeme seminár s partnermi Kolumbia a Peru, predovšetkým týkajúci sa občianskej spoločnosti, tak aby sme preverili, do akej miery pokročila implementácia tohto dohovoru v krajine. Ďakujem. Uh, Južný Kaukaz? Nie? Vietnam, takisto nikto. India. Maria Badia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A tento <laughs> výborový deň bol veľmi dlhý, takže budem stručná. Okrem toho je to tak, že Tie rokovania e, k dohovoru s Indiou nie sú veľmi ľahké. My sme mali zasadnutie monitorovacej skupiny, boli tu viaceré zasadnutia a nie sme veľmi spokojní s E, mali sme, mali, pardon, mali sme tu vyjednávača z komisie, takisto sme sa viackrát neformálne v Dili a v Kalkute stretli s európskym veľvyslancom a musím povedať, že tá situácia, ten stav je dosť neistý, to môžem povedať. A po júli alebo v septembri sa e, veľa toho neudeje, pretože v apríli 2014 tam budú voľby a teda je tu istá miera nestability a sú tu mnohé politické nezrovnalosti. Indický parlament nebol v stave odsúhlasiť a uznieť sa na príslušnom legislatívnom opatrení, pre všetkým, čo sa týka garancií. No a e, neboli v stave jednoducho e, urobiť toto rozhodnutie a ako vy všetci viete, vláda Eh, je momentálne sa, indická vláda sa momentálne nachádza v defenzíve, pretože um, sú tam rôzne korupčné uh, signály, takže my máme do júla, kedy by sa mohol urobiť nejak, mohlo urobiť nejaké rozhodnutie eh, v celom rade tém, ale prípadne mm, dohodnúť sa na takom predbežnom dohovore, predtým ako sa odsúhlasí, ako sa, ako sa schváli ten konečný dohovor. Takže Mm, neviem, um, v lete nebudeme mať žiadne možnosti um, kontaktovať um, parlament, um, indický parlament, ale samozrejme sú tu isté podmienky. No, neviem, e, potom, keď sa to presunie až po voľbách, budeme musieť počkať, kým sa zostaví nový parlament a predtým, ako sa to e, schváli, tak tak um, sa musí najprv ustanoviť parlament a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko sa zdá byť strašne dlhé, až nemožné, ale máme tu tak či tak blokády, ktoré eh, ktoré eh, nie sú dojednané, napríklad eh, alkohol a mm, likéry alebo automobilový priemysel. Toto všetko ešte sú nevyjednané témy. Už ja by som povedala, že musíme počkať jednoducho, kým nevyčerpáme poslednú možnosť e, koniec júna, polovička júla. Toto je vlastne ten posledný, e, posled, to je tá posledná lehota, pokiaľ sa tu nič nepohlo, tak si môžeme jednoducho povedať, že v tejto legislatórnej perióde tak pre ako pre Európsky parlament sa nič neudeje. No, pozorovateľská skupina skupina navrhuje urobiť e, uznesenie, rezolúciu, ale do polovici júla musíme počkať, pozrieť sa, či nie, sa nevyskytne niečo nové a prípadne ešte raz e, prerokovať túto tému. E, ono už bolo urobené dosť veľa práce a keď by sme to všetko teraz nechali tak, bolo by to škoda. Nemusíme dokonca čakať pri všetkých bodoch, čakať na ustanovenie nového parlamentu. Uh, pretože pokiaľ bude ustanovený náš parlament, tak dobre, no ono nebudeme musieť e, začínať od začiatku zrejme, od nuly. Ale na druhej strane môže byť, že by sa povedalo, áno, tu je uznesenie, my si povieme, Európsky parlament, Európa má veľký záujem na tom, aby sa to posunulo ďalej, ale viac z toho nie je, no neviem. E, pán predseda hovorí, neviem, či s tým budem súhlasiť. Dobre, a teraz mám Mercosur. Ďakujem pekne. Už naozaj nemáme veľa času, tak budeme stručná. Naša cesta do krajín Mercosuru. Zúčastnil sa je aj Jean-Pierre. zastupcovia zelených socialistov a, a taktiež eh, moja maličkosť. Boli sme spokojní s pokrokom, ktorý sme zaznamenali. Mali sme zastávku v Uruguaji a potom ďalšiu v, v Argentíne. E, časť cesty v Uruguaji bola naozaj veľmi zaujímavá, nabitá programom. Uruguay je mimoriadne zaujímavá krajina. Bola to posledná šanca stretnúť sa pred možnou dohodou Docha, dôjde tam na konci roka k výmene vlády a majú pocit, že strácajú um, rokovací, manevrovací priestor. Už uh, veľvyslanci, zastupcovia obchodnej komory, zastupcovia občianskej spoločnosti, boli tam taktiež zastupcovia odborov uh, a taktiež novinári. Všetci sa veľmi aktívne zapájali do diskusii a je pravda, tak ako povedal predseda delegácie, že tá rovnováha je veľmi citlivá a je veľmi dôležité, aby si to Európska únia uvedomila Prezident Muhegar je naozaj eh, eh, veľmi výraznou osobnosťou, veľmi filozoficky zameraný a je veľmi dôležité dosiahnuť dohodu. Vyjadril sa totiž, eh, ak sa vám nepáčim ja, nájdete si niekoho iného. To jasne naznačilo, že Európska únia taktiež bude musieť prispieť svojou troškou krajiny Mercosuru. E, tam e, to má byť založené skôr na hodnotách, na pokroku demokratického procesu. Toto považujeme za mimoriadne dôležité. E, tá časť cesty, ktorá sa odohrávala v Argentíne, bola tiež veľmi významná. Argentína má rôzne vlastne problémy, nedostatky, sú tam snahy o nacionalizmus a preto ju musíme vnímať trošku inak aj keď občianská spoločnosť má záujem angažovať sa. Trochu znepokojuje ekonomická kríza. Novinári to aspoň takto vyjadrili. Vyjadrili sa, že e, chcú však rozhodne pokrok, najmä v prípade dohod o obchode. Hovorili sme s minister, ministrkou zahraničných vecí, ale prezidentka pani Kirchner tá nás neprijala, to bol trošku nedostatok, ale s ministerkou zahraničných vecí sme hovorili a hovorili sme konkrétne o dvoch otázkach. Poprvé, dohoda s krajinami Mercosuru ešte nie je schválená, ale s krajinami Tichomoria už áno, videli sme minulý týždeň, teda s Kolumbiou a z Peru. Tam sa to už posunulo dosť výrazne a má to aj ideologické politické prvky, tak to aspoň povedali Argentínčania. Taktiež e, sa to bude výrazne prejavovať aj na rokovaniach z USA. A tak trošku to vytvára tlaky na argentínskej strane, ale rozhodne zôrazňujú, že dohoda musí byť vyvážená, poukázali na niektoré dôležité otázky, napríklad systém všeobecných preferencií, a aj v prípade geneticky modifikovaných organizmov, aj tam sa pýtali na to, čo presne v Európe robíme. Aj v USA napokon je táto téma veľmi e, výrazná. Celkovo som si tejto cesty odniesla toľko, že situácia sa zmenila. Je tam ochota uzatvoriť dohodu z EÚ, pričom e, do konca roka očakávame taktiež hodnotenie toho, aké ďalšie pokroky by sme mohli očakávať a naozaj si nás cenia ako obchodného partnera. Teda v tomto smere sa naozaj veci posunuli vpred, ale čaká sa teraz na signál z našej strany, že my sa teraz približíme k ním. Predseda hovorí, no a my čakáme na signál od nich. Opäť dostáva slovo rečnička. Brazília, tam je skôr tendencia rokovať eh, o bilaterálnych dohodách jednak e, aj v rámci krajín Mercosuru, ale aj s inými krajinami. Čína, Helmut Scholz. Very short. Uh, we will have a... Áno, iba stručne, takže budem mať e, budúci týždeň monitorovacie stretnutie, ktoré sa bude týkať aktivít, ktoré vykonáme 6. júna, kedy chceme diskutovať a rokovať o aspektoch, ktoré sa týkajú aktuálnych obchodných konfliktov medzi Európskou úniou a Čínou, pokiaľ ide aj o problémy načasovania a tu ide o tú plánovanú dohodu o investíciách medzi EÚ a Čínou. Tu chceme využiť túto príležitosť na to, aby sme vlastne o tom hovorili na úrovni výboru, na úrovni koordinátorov. Myslím si, že tento, táto výmena názorov je dôležitá. Áno. Chcel by som ešte povedať, že no, Dostaneme sa budú rôzne. Najbližšie zasadanie bude 17. júna o 15. Ďakujem pekne. Okay, I'll be there.